Muy buenas tardes. Dobre popoludne želám. Vážení kolegovia, dobrý deň všetkým po francúzsky. Good afternoon. Please be welcome, dear colleagues. Vítam vás tu, drahí kolegovia. Aby ste vedeli, kde sme, je to Libe. A máme veľmi nabitý program. Veľa práce pred nami, mnoho bodov. Tri hodiny na to máme. A potom máme ešte jednu ďalšiu hodinku s polským parlamentom, s delegáciou polského parlamentu od 18.30 do 19.30. Ešte raz 18.30 až 19.30. Prosím, prídite. Takže začníme. Najskôr príjmime program. Body 5 a 6. Dohoda s Írskom a Norskom o vzájomnej právnej pomoci. Postponed. Pardon, Islandom, že tieto dva body boli presunuté na ďalšiu schôdzu Libe. Chceme však miesto nich doplniť ďalší bod. Ide o európsku stratégiu pre sociálnu inklúziu Rómov. Spravodajkyňou je pani Jarovka. A tá nás dnes oboznámi s aktuálnym stavom a s časovým harmonogramom pre túto mimoriadne citlivú záležitosť, túto správu. Ak nie sú žiadne námietky, s týmto pozmenením je program schválený. Pokračujeme bodom číslo 2, to sú moje oznámenia. I suggest we endorse ja navrhujem podporiť odporúčania koordinátorov, vymenovať nasledujúci spravodajcov. Mrs. Deborah Serrachiani. Deborah Serrachiani. Návrh, aby Chorvátsko bolo pridružené k monitorovaciemu centru pre drogy. Po druhé, pani Sonia Alfano, iniciatívna správa o organizovanom zločine v EÚ. Ďalej, pán Denis De Jong, iniciatívna správa o prístupe EÚ k trestnému právu Konferencia predsedov ešte nerozhodla. Ak nemáte žiadne námietky, tieto návrhy vyplývajúce z odporúčaní koordinátorov považujeme za schválené. Na konci tejto schôdze, ako som povedal, sa stretneme s výborom pre európske záležitosti Polského parlamentu. Budeme hovoriť o polskom predsedníctve. Rád by som sa povenoval niektorým otázkam na TFTP, ako aj Europolu a Eurojustu. Ako predseda vás všetkých pozývam na túto schôdzu. Začneme približne o 18.30. Predpokladáme, že to bude trvať hodinu. Bod číslo 3 schválenie zápisníc predchádzajúcich schôdzí. Ak nemáte žiadne námietky, tak tieto sú schválené. A poďme hlasovať. Hlasujeme elektronicky. Prosím, presvedčte sa, či máte so sebou elektronické kartičky. Nemáte? Zabudli ste? Môžete to pán Alvaro nejako poriešiť? Dobre, tak vás započítame. Áno, budem musieť zdvíhať ruky, ale Karlo odviedol úžasnú prácu, takže myslím, že získame jasnú väčšinu. Dobre, tak váš hlas e, započítame. Áno, prepáčte, aj ja som si zabudol hlasovaciu kartu. Takže Ide o agentúru pre operatívne riadenie veľkých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a práva. Takže Carlos Cuello je spravodajca. Orientačné hlasovanie o návrhu správy. Ešte, budeme hlasovať, dám slovo pánovi Koejovi, ak by sa náhodou chcel vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Len dve krátke poznámky. Poprvé chcem sa podakovať všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí prišli s pozmeňovacími návrhmi a ktorí podporili kompromisy. Bez ich podpory a bez ich práce by nebolo bývalo možné dosiahnuť v tejto fáze taký výsledok, aký máme. Je to veľký konsenzus vo výbore LIBE. Druhá vec, Mrzí ma, že nemôžem súhlasiť s návrhom pána Alvara, ústnym návrhom. Ja väčšinou som schopný súhlasiť s jeho návrhmi. Vždy sú veľmi dobre premyslené, dobre pripravené, ale v tomto prípade je s tým problém. Ja som od začiatku hovoril, že medzi členskými štátmi by nemal byť nejaký boj o umiestnenie agentúry. Takže navrhujem, aby sme tam dali ocek s určitými kritériami a keď rada bude následovať naše kritéria a dospeje k záveru, tak by sme nemali rozhodnutie rady nejakým spôsobom napadať. Ústny pozmeňovací návrh, vzdelanie pána Alvara, síce je v úvodnom ustanovení, ale jasne vyjadruje preferenciu v prospech Estónska proti Francúzsku. Podľa mňa by sme mali zachovať našu neutralitu. Takže, drahý Alexander, mrzí ma to, ale tentokrát ťa nepodporím a požiadam kolegov, aby nehlasovali za tvoj ústny pozmaňovací návrh. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Kojo, hovorí pán predseda. Pani Guillaume sa hlasíte, nemá správodajkyňa? Nie? Tak ďakujem. Ja vám len ďakujem. Komisia nechce nič doplniť, predsedníctvo tiež nie, tak poďme hlasovať. Otváram hlasovanie návrhom 7. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? prijaté. Peťka za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 8 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 9 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 12 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 13. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 14. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53. Áno. Už to bolo schválené, dobre. Tak 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 2. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Jedna pokračovanie. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 3 za. proti, kto sa zdržal, prijatý. 18 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 19 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 2 kont za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 3 kont, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Dvadsať a 63 sú identické s doplnením. Takže 20 a 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 4, kont, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 21 a 64 identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 8 za proti, kto sa zdržal, prijatý štvorka kompromis, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý 23 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 24 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 25 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 67 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 9 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 26 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 27, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 68 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pán predseda, čo keby sme urobili hlasovanie blok 28, 29, 30? Dobre, súhlasíte s tým, takže hlasujeme unblock 28, 29, 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 5. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Tiež unblock všetky návrhy z výboru pre rozpočet 10, 11, 12, 5 a 13. 10 až 13 budk a 5 skont. Všetko spolu, kto je za. K rokovaciemu poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda. Nou. Ja, dan gaan we. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement 13... Ďakujem, pán predseda. Číslo 13. Ja by som chcel oddelené hlasovanie k 13. Okay. There's a rejection with amendment 13. Dobre, takže 13 nie unblock, všetky ostatné ale áno. Takže spomínané bez 13, teda 10, 11, 12 a 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 13 za. Proti kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 6, kompromis 6, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz Sedemdesiat tri za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 6. Kont, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 33. Za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 15. Za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 34, 35, 36, 37 a blok poprosím, hovorí spravodajca, má niekto námietky? Je to v poriadku. 34, 35, 36, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 16, za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 74 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 37 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 9 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 10 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 12 za, proti, proti, kto sa zdržal, prijatý. 13 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 14 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 17 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 15 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 16 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 76 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 17 za, proti, kto sa zdržal, prijatý 77 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 78 a 18 identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7. Kompromis 7 za. Proti Zdržali sa. Schválené. 18. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz 38, 80, identické za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 19. Pán predseda, ak dovolíte, mohli by sme overiť, ak súhlasíte, od 19 po 23 by sme mohli teda hlasovať en blok, ak súhlasíte. 23 budk. Takže všetky tie pozmeňovacie návrhy až po 23 od rozpočtov výboru. 19, 20, 22, 23, 21, 22, 23. Budeme unblock hlasovať. Je niekto proti? Takže hlasujeme za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 24. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24. Kont? Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za. Proti. Držali sa. Schválené. 25 za. Proti. Držali sa. Schválené. Nie, prepačte, zamietnuté. Opravil pán predseda 39 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 27 do rozpočtového výboru. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 40 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 28 za? proti, zdržali sa schválené. A teraz citácia úvodné ustanovenia. Jednotka od rozpočtového výboru. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh pána Alvára. Za. Proti? Držali sa? Zamietnuté. 42. Za? Proti? Drželi sa? Zamietnuté. Kompromis 8. Za? Proti? Drželi sa? Schválené. A teraz 44, nie 45. Takže 45, kto je za? Proti. Zdržali sa? No a radšej to overme, ak súhlasíte. Dobre, takže hlasujeme ešte raz o návrhu 45 a otváram hlasovanie. Mhm. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. A máme tu výsledky 16 za, 15 proti. Takže, čo tam vravíte vzadu? A nefungovalo vám to? Dobre. Takže chyba. A Mr. Alvaro is voting yes. Pán Alvaro, aha, áno, vás ešte musím zohľadniť. Nemýlim sa? Takže 16-16 vlastne. No, čo teraz? No čo vy tam? Your vote is against. So yes, I say. But Mr. Alvaro, Mr. 17 to 16, eh? 16, 16. Alebo 7 na 16. 16 na 16. No je to zložitá situácia. Myslím, že máme tu patovú situáciu. Čo teraz? I mean, I mean no. listen, listen, listen, listen. I'm counting one vote. Tak, teraz vám to vysvetlím. Takže jeden hlas je za navyše, to je pán Alváro a jeden hlas musíme prijať, a ktorý je proti. To je pani Koraca Bild. So it's 15-16. Chairman, if it is 16-16. Pán predseda, ak je to 16-16, je to predsa zamietnuté v zmysle rokovacieho poriadku. Ale môžeme si to ešte raz overiť. Dobre, chcete ešte raz overiť? Dobre, overme si to, aby sme, si, aby sme vedeli, na čom sme. Takže budeme ešte raz hlasovať o 45. -ke. Otváram hlasovanie. Now the vote is... Now the vote is closed. Končí hlasovanie. I'm so sorry, Sophie. <laughs> so, now it's, now it's 16, 16. 16. Takže je to vlastne 16, 16, takže skutočne zamietnuté. No je mi ľúto, pán Alvaro, je to zamietnuté. Prepačte. A teraz máme dvojku za, proti, držali sa, Schválené. Návrh 2 do rozpočtov výboru za, proti, držali sa, zamietnuté. Návrh 4, pardon, trojka od spravodajcu, takže kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz štyrka, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz trojka od rozpočtového výboru, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 48. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz štyrka od rozpočtového výboru. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz 41 na záver. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Dobre. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky o texte. Nech sa páči, hlasujte. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. No máme tu výsledky 29 za, 3 proti. Takže sme schválili túto správu a gratulujem spravodajce pánovi Koelovi. A tu sa hlásim, pán predseda. Tuto, Fajon. Prepačte, ja som v poslednej sekunde hlasovala proti a chcela by som opraviť, že ja som chcela hlasovať za aby som poprosila o záznam, sa to dá do záznamu. Dobre, poznačíme si to. Takže ešte dokonca menej hlasov bolo proti, ako sme mali. Takže ďakujem všetkým, ďakujem spravodajcovi, ďakujem pekne. Proceeding to the following point. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. A ako som aj povedal, vlastne, keďže sme odložili tú dohodu s Islandom a Norskom sa dostávame práve k tomu bodu, ktorý sme pred chvíľkou schválili, a to je stratégia EÚ o inklúzii Rómov. Budeme to mať prezentáciu pracovného dokumentu. Vyplýva to z tej mm, malej úpravy nášho programu. Vypočujeme si spravodajkyniu pani Liviu Jarovka, ktorá bude prezentovať pracovný dokument na túto tému. Rátame s tým, že sa vypracuje štúdia na túto tému, ktorá bude obsahovať predbežné nálezy v tejto oblasti. Mali sme sa tým zaoberať v najbližšom zasadaní nášho výboru a bude to 26. oktobra. Pani Lívia Roka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, to, čím sa zaoberáme, je pracovný dokument, ktorý je zatiaľ iba preložený do francúzštiny a angličtiny. No, respektíve ešte nie sú hotové, ale bolo nám povedané, že do 15. sa stihnú tie preklady. To je východisková situácia, ako povedal náš predseda. Ak sa nám nepodarí ukončiť diskusiu na túto tému dnes, budeme mať ešte ďalšiu polhodinu, na tú, diskutovať 26. októbra pre diskusiu, tedy sa budeme zaoberať predbežnými výsledkami štúdie, ktorá sa vypracovala, aby, aby sme mali lepší prehľad o tejto téme. Takže budem mať potom tie nálezy na papieri a vtedy ja vlastne začnem pracovať na záverečnom dokumente, na návrhu správy. Očakávame, že aby, aby to bolo dobre načasované z hľadiska prekladov, tak tie výsledky, ktoré budú prezentované nám 15. a 16. pevne verím, že dostaneme aj dokument včas, aby náš výbor mohol diskutovať 29. respektive 30. novembra na túto tému. Bude to v tom istom čase, ako sa uskutoční vypočutie nášho výboru na túto tému. To sú všetko pre nás veľmi dôležité dátumy. Pevne verím, že dostaneme kvalitné dokumenty predtým, ako sa budeme zaoberať posudzovaním pozmejúcich návrhov začiatku decembra. Toto načasovanie by umožnilo, aby sme mohli potom 9. decembra hlasovať na výbore LIBE o tejto správe. Pri takom optimistickom prístupe by sa to mohlo stať potom aj na plenárku. Toto bol taký časový harmonogram, aby ste vedeli, ako to vyzerá. Samozrejme, môžu tam nasledovať určité problémy s, pek- s prekladmi, môže sa to presunúť a pevne verím, že ten dokument dostaneme na decembrovú plenárku. Okrem týchto technických záležitostí je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela dodať. Tie dva pracovné dokumenty, kde sa pracuje na prekladoch, tak oni vlastne odzrkadľujú moje názory v tejto oblasti. To, čo by som chcela povedať, je pôsobnosť alebo zameranie, rozsah tej správy. Vlastne niekoľko týždňov sme sa stretávali s zástupcami občianskej spoločnosti, hovorili sme o pracovnom dokumente a pevne verím, že sa stretneme aj s tieňovými spravodajcami v najbližších dňoch. Tento týždeň nevyhovuje trom tieňovým spravodajcom a minulý týždeň to bol problém. Kingo Gönz povedala, že jej by toto tiež vyhovalo. Tento týždeň, ale žiaľ nie iným. Ja som zvedavá, aký je názor tieňových spravodajcov. Chcela by som sa dozvedieť čo najskôr, aby sme mali pokračovať v našej práci. Čo sa týka ostatných našich členov, ktorí možno nie sú tak detálne informovaní o tej správe, by som chcela povedať, že dôležité je to, aby občianská spoločnosť pochopila, že toto je skutočne dôležitá správa, Vieme, že sme mali v minulosti 4-5 správ v parlamente. Tu sa nebudeme zaoberať každou jednou detailnou otázkou, ktorá sa týka Rómov. Pri tých posledných dokumentoch, ktoré sme mali v parlamente, tie boli skutočne veľmi detailné. Boli tam rozličné faktory, ktoré vysvetľovali, e, prečo ľudia žijú v chudobe. Konec sme na výbore FAMZE mali správu o rómskych ženách. Tu vychádzame z toho, čo sme povedali pred rokom, Chceme sa zaoberať možným rámcom na európskej úrovni. Chceme sa zaoberať akčným plánom v oblasti Rómov. Rómov vlastne prispievame teraz k tejto oblasti. Pevne verím, že štúdia nám ešte lepšie objasní ten právny základ, ktorý máme v dispozícii na to, aby sme mohli hodnotiť situáciu. Toto je vlastne to dôležité posolstvo a pevne verím, že tu sa nám to podarí rozpracovať na tomto výbore. Je to posolstvo, ktoré má byť silné, ktoré chceme vyslať tak komisii, ako aj rade. Chcem sa podekovať za vašu spoluprácu. Pevne verím, že všetci naši členovia to podporia. Takže ja som otvorená všetkým návrhom, ktoré sa týkajú mojej správy. Ja som ochotná sa stretnúť bilaterálne a chcem spolupracovať nielen s tieňovými spravodajcami, ale aj s občianskou spoločnosťou a budem rada, keď sa budeme takto stretávať a budeme, do, budeme diskutovať. Ďakujem pekne vopred za všetky komentáre. We thank you, Mrs. Jaroka. Ďakujem pekne, pani Jaroka. Chcel by som vám pripomenúť, že vlastne bude príležitosť na rozsiahlu diskusiu a to bude teda 26. oktobra, kde sa budeme zaoberať tými výsledkami štúdie. Takže na tomto pracuje komisia a bude tam aj príležitosť sa zaoberať touto oblasťou, preto bude dobré keď sa bude prezentovať ten pracovný dokument, tak ako nám povedala naša spravodajkynia Jarovka. Belgické predsedníctvo alebo komisia by sa chceli vyjadriť k tomu ešte predtým, ako otvoríme diskusiu s našimi členmi. Takže komisia, chceli by ste sa vyjadriť? Nie? Výborne. A tým pádom dostanú slovo naši členovia. Pani Wikström, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som skutočne veľmi rada, že konečne dostaneme dokument na túto veľmi dôležitú tému a že budeme môcť pracovať na tej správe tak, ako Libe svojho času rozhodol. Vlastne už minulý rok pracovný dokument je dôležitý, lebo nám samozrejme umožní možnosť začať rozvíjať našu dôležitú prácu v tejto oblasti. Dôležité je sa zaoberať nielen ekonomickými záležitosťami, a tu teraz reprezentujem našu skupinu politickú ALDE, a je mi paradoxom, že sa vytvárajú určité etnické databázy. Rada diskutovala o záveroch, ktoré vyplývajú z kriminálnych aktivít ľudí, ktorí sa zaoberajú meďou. Toto je skutočne hrozné, toto odmietame. Zdá sa, ako keby my všetci sme strkali hlavu do piesku. Ja by som chcela poprosiť, aby spravodajkyňa sa zaoberala týmito témami, aby pomohla Európskom parlamentu, aby sme sa zaoberali legálnosťou opatrení na úrovni členských štátov. Musíme využívať európske fondy, musíme sa zabrať ich e, vplyvmi, ako je to s bývaním, ako je to s diskrimináciou, voľným pohybom, segregáciou? Čo by mohol vykonať Európsky parlament, aby sme naplnili vlastne ten titul, tú rómskú inklúziu, nielen sociálnu inklúziu. Musíme podľa môjho názoru sa zobrať aj diskrimináciu a otázkami voľného pohybu. Iba pri týchto podmienkách my, skupina ALDE, môžeme podporiť tú správu, ináč z nášho pohľadu tá správa vlastne nebude vôbec prospešná. Ďakujem pekne. Thank you. This is Gons. Ďakujem pekne, pani Gönc. Ďakujem pekne. Chcela by som spomenúť dva aspekty správy. Jeden z nich, a ten najdôležitejší, je, že vítam túto správu. Čakali sme na to vlastne od minulého septembra, októbra. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali skutočne niečo na stole, čo by sme mohli upravovať, čím sme mohli pracovať. A pevne verím, že čoskoro sa uskutoční stretnutie s tieňovými spravodajcami. Ja som Lívy ponúkla viacej možností na stretnutie a chcela by som skutočne začať pracovať. Spomínalo sa rozhodnutie na výbore pre zamestnanosť výbor bude prezentovať svoje stanovisko a ja budem spravodajkňou mm, tohoto, za toto stanovisko na, úrov, na výboru pre zamestnanosť. Myslím, že je dôležité pracovať na tom z obidvoch aspektov. To, čo spomínala Cecilia Malmström, kde ide o aspekt diskriminácie, kde ide o rešpektovanie voľnosti pohybu a tak ďalej. Toto je skôr ten prístup LIBE a potom je tu aspekt problémov so sociálnymi otázkami a so zamestnanosťou, to je to, čo musíme riešiť do budúcnosti. Musíme zabezpečiť také kroky, ktoré pomôžu skutočne komunite Rómov. Ak dovolíte niečo ešte k časovému plánu, teraz z hľadiska výboru pre zamestnanosť, ten harmonogram je skutočne veľmi náročný a výbor pre zamestnanci potreboval trošku viacej času. My by sme boli radi, keby lehota pre pozmeňujúce návrhy boli do polovici, polovice decembra, čo je teda neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. My potrebujeme samozrejme aj nejaký čas na diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch, aby sme dosiahli kompromisné Samozrejme, musíme o tom diskutovať aj s občianskou spoločnosťou, čo je podľa mňa veľmi dôležité, aby oni do toho boli zapojení, lebo tie organizácie občianská spoločnosť sú veľmi aktívne. Myslím si, že na výbore pre zamestnanosť by to mohli schváliť tak 25. januára, čím sa trošku omeškalo. Samozrejme, uvidíme na okolnostiach, ako sa podaria preklady, ale chceli by sme to celé ukončiť do januára, do konca januára a potom uvidíme, kedy to bude na plenárke. Takže dôležité je začať eh, intenzívnu prácu na obidvoch aspektoch správy. Ďakujem pekne. Mrs. Keller. Ďakujem pekne, pani Keller. Ďakujem pekne. Ja súhlasím so Cecilou Wikström. Áno, musím sa poopraviť. to, že mal som to zapomínala. Čo sa týka diskriminácie, áno, ten aspekt veľmi chýba v tom dokumente. A mne by zaujímalo, ako to chcete riešiť v vašej správe, lebo nielen mám problém s tým, že nemáme integráciu, ale je tu ešte silná diskriminácia Rómov, tak poď zo všetkých spoločnostiach v Európe a musíme toto riešiť, musíme skoncovať s diskrimináciou, sú tu právne prostriedky ako aj ďalšie a nič e, nevidím o tomto v pracovnom dokumente, takže dôležité na tom pracovať. Potom dôležité je riešiť aj rodové aspekty vo vašej záverečnej správe. Bola by som rada, keby ste sa viac zamerali na integráciu, ale v obidvoch smeroch. To znamená, že nie len, že Romovia sa majú integrovať a spraviť to a to, aby, mohli zapojiť, aby boli zapojení do spoločnosti, aby sa zapojili do nerómskej spoločnosti, ale dôležité, aby ona im ponúkala, aby sa naznačilo, že vlastne aj oni, Romovia musia, e, musia akceptovať tieto ponuky. Dôležité je priviesť rómske deti do školy a nielen ich nútiť a vysvetľovať, že to budete 7 až 10 rokov, nie je dôležité prísť nejakým ponukami. Roma, Takže dôležité je, aby, to, aby, tam nebol, aby tam bola zaspustená reciprocita. Na... Thank you, Mr. Clays. Nech sa páči, pán Clays. Dank u, voorzitter. Ik zal kort zijn. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne môžem konštatovať, že v pracovnom dokumente pani Jaroka sa používa faktickejší jazyk ako e, v uznesení, ktoré bolo hlasované na plene a to je dobré. Ďalším pozitívnym bodom je, že sa hovorí o náklade nezačlenenia tohto obyvateľstva. To je veľmi dôležitý a zaujímavý prístup, ale myslím, že tento text by bol ešte dôveryhodnejší, keby sme hovorili tiež o e, väčšej zodpovednosti alebo áno, zodpovednosti rómskeho obyvateľstva. Často sa používa len jednostranný prejav alebo prístup, že áno, tu sú takéto problémy, a že tieto problémy vyplývajú z diskriminácie, ale vieme, že viacerí špecialisti aj vo Flámsku, aj v Holandsku naznačili, e, že v rámci rómskeho spoločenstva sú e, veci a postupy, ktoré by sa mohli zmeniť, myslím predovšetkým na nechodenie do školy. Vieme veľmi dobre, aké vysoké percento detí nechodí do školy alebo nechodia dostatočne dlho, neukončia školskú dochádzku. Vieme, že dievčatá sú nutené, aby sa vydávali veľmi skoro. Aj to je problém. Dieťa, deti e, sú nutené, aby mm, žobrali, nutia ich na to svoji rodičia, alebo dokonca sú nutené do e, kriminálnej činnosti. A myslím, že takáto správa by bola dôveryhodnejšia, keby sme sa venovali aj týmto témam, týmto problémom. A keby sme aj žiadali od rómskeho obyvateľstva väčšiu zodpovednosť nie je to len nejaký prejav z hľadiska pravice, ale je to potreba alebo povinnosť. Ďakujem, pán Ensiu. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je vynikajúca príležitosť, e, ktorú má Európsky parlament, ako aj celá Európska únia, aby sme konečne mohli vidieť svetlo na konci tunela integrácie Rómov v EÚ. Nezabúdajme, že aj oni sú európsky občania, či sa nám to páči alebo nie. Musíme sa snažiť ich pochopiť a vyriešiť tento problém, ktorý spôsobil toľko hm, nespokojnosti. Myslím si, a nebudem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o pracovný dokument, myslím si, že by sme mali hovoriť veľa o špecifických ekonomických podmienkach krajín, kde žije väčšina rómskeho obyvateľstva. A keď Rómovia odchádzajú z týchto krajín, tak to nie je preto, že milujú, že by bývali v nejakých táboroch bez nejakých ľudských podmienok, odchádzajú kvôli chudobe pretože aj v ich krajinách pôvodu tejto chudobe musia čeliť. Hovorili ste tiež o vysokom percente neúspešnej školskej dochádzky medzi nimi, ale ja vám môžem dať aj opačné príklady. Napríklad jeden Róm, to percento neúspešnej školskej dochádzky e, u nerómskych obyvateľov je vyššie ako u rómskych, ale nezabúdajme, že pre nich je všetko ťažšie ako pre iné obyvateľstvo, aj pokiaľ ide o prístup k zdravotníckému systému. Zdravotnícky systém v Rumunsku je absolútne zničený. Hovoríme o 20 miliónoch rumunských občanov, ktorí nedostávajú základné zdravotnícke služby a Romovia trpia týmto problémom ešte viacej, nehovoriac o nezamestnanosti nie je možné a je nemožné vzhľadom na súčasnú hospodárskú situáciu v Rumunsku, aby Romovia našli pracovné miesto a preto cestujú a odchádzajú do zahraničia. Musíme teda postupovať tak, aby Rómovia neboli tí najchudobnejší medzi chudobnými. Nech sa páči, pán Papa Nikolau má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám pocit, že text, ktorý máme na stole, je dobrým začiatkom pre diskusiu, ktorá bude pokračovať. Rád by som tiež pripomenul, že otázka Rómov je veľmi zložitá otázka. Hovoríme o európskych občanoch, ktorí hovoria iným jazykom, majú iné zvyky, obyčaje, náboženstvo a to všetko komplikuje ešte viacej túto otázku, tak ako a keď ju chceme vyriešiť. A čo je ešte dôležité v tomto období, ktoré je pred nami, aby sme boli skutočne otvorení, aby sme zabránili akejsi nekonštruktívnej opozícii. Potrebujeme dosiahnuť konsenz, konsenzus. Pani Jaroka už doteraz preto urobila veľmi veľa a ja jej ďakujem aj za to, čo ešte v budúcnosti urobí vieme, že otázky a témy nadnáša vždy veľmi vyrovnaným spôsobom. To je veľmi dôležité. Myslím si, pani Jaroka, že vy nesiete skutočnú zodpovednosť. Musíte orientovať naše úvahy. Vy by ste mali e, usmerniť naše úvahy, myšlienky a tiež našu diskusiu o čom diskutujeme, alebo diskutujeme tu o tom, že nesmie tu byť diskriminácia, hovoríme o dobrých príkladoch, ktoré existujú medzi romským obyvateľstvom, ktoré by mohli umožniť ich integráciu. A možno by sme mohli aj na naše stretnutia, na naše schôdze pozvať nejakého predstaviteľa romského obyvateľstva, spoločenstva, ktorí boli úspešní v živote a takým spôsobom ukázať príklad tým ostatným. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Giov, máte slovo. Veľmi rýchlo, pán predseda. Udalosti z posledných týždňov alebo dní, hlavne v jednom členskom štáte, ktorý dobre poznám, tak eh, to by možno viacej mohlo pohnúť veci vpred a aby a jednotlivé inštitúcie aj naša sa venovali inklúzii rómskeho obyvateľstva. Hoci bohužiaľ e, táto téma nikdy nie je chránená pred nejakými nesprávnymi interpretáciami alebo všeobecňovaním Všetci veľmi konkrétne a na základe rôznych e, údajov pozná túto tému, tu je to otázky a ja si myslím, že musíme predložiť jasné, konkrétne návrhy, ktoré budú e, zároveň začlenené do tohto času, aby nedošlo k nejakým interpretáciám a aby sme dosiahli inklúziu tohto obyvateľstva. Veľmi pozorne budem sledovať návrhy, ktoré sa predložia pri príležitosti tejto správy aby všetky aspekty e, boli začlenené do tohto textu, aby mm, tento text aj posunul a veci vpred, tento vývoj vpred. Ďakujem. Teraz pani Bauer, nech sa páči. So uh, Ďakujem pekne e, za túto príležitosť, že sa môžeme vyjadriť k tejto téme a ďakujem Lívii za jej práce, za, ďakujem jej za jej prácu. Potrebujeme nejaký spoločný základ pre spoločnú rómskú stratégiu a posledné udalosti za posledné týždne boli jasným dôkazom toho, že to potrebujeme, že EÚ potrebuje európsku stratégiu. Teda nie je to len otázka rumúnska, maďarska, slovenska, španielska. Je to skutočná európska otázka. Ja mám taký pocit, že musíme byť veľmi opatrní vo chvíli, kedy by sme chceli všetko zahrnúť do jednej jedinej správy, tak by to bol e, taký nekonečný zoznam nákupov. Ja si myslím, že by sme mali skutočne urobiť veľmi jasný rozdiel medzi tým, medzi, teda stanoviť si jasnú stratégiu, to, čo by Európa mala mohla, alebo teda mala urobiť pre toto spoločenstvo, pre túto komunitu občanov a potom, akým spôsobom sa bude presadzovať, aplikovať právo, čo nám ponúka európska legislatíva, čo je potrebné aplikovať v prípade Rómov, pretože to sú dve úplne odlišné otázky. Tiež si myslím, že tieto dve otázky by sme nemali miešať dohromady. Ďakujem pani Boskur, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem opakovať všetko to, čo sa tu už povedalo, ale urobila by som v každom prípade zo pár poznámok. Poprvé, to, čo práve povedala pani Bauer, je dôležité. Je potrebné jasne veci delimitovať, zadefinovať Treba osvetliť všetko to, čo súvisí s porušovaním základných práv. Ide o komunitu 12 miliónov občanov. Je to veľmi dôležité. Sociálna inklúzia je kapitálnou kľúčovou témou. Je potrebné, aby sa k tomu vyjadrili aj iné gestorské výbory. Čo v tomto pracovnom dokumente podľa môjho názoru ešte chýba, a hovorila som o tom viackrát spravodajkyne, je otázka reprezentatívnosti Rómov. Keď nad tým uvažujeme, je potrebné, aby takáto skupina obyvateľstva bola jasne implikovaná do tohto procesu. Európska komisia už viackrát povedala, že niečo urobí, ale v konečnom dôsledku sa nič obrovské nedosiahlo. A rómske obyvateľstvo je skutočne takým jednoduchým obetným alebo takým ľahkým obetným baránkom keď hovoríme o spolupráci, keď hovoríme o tej potrebe európskej stratégie, nezabúdajme na to, ako e, spolupracovať aj s kandidátskymi krajinami. Veľa vecí sa deje na Balkáne, pokiaľ ide o Romov. Uvidíme, akým spôsobom ich do toho začleníme. ako budeme diskutovať o Romoch aj v tejto oblasti. Ďakujem za poznámky. Ešte dám slovo pani spravodajkyni, ak dnes sú ďalšie poznámky k tejto diskusii. Up, for... Ďakujem pekne, pán predseda, pretože vidím, že máme veľmi málo času. Ďakujem za skvelé príspevky. Niektoré z tých vecí boli pre mňa nové. Určite sa vašimi odporúčaniami riadiť. Veľmi krátko, o čom by vlastne tá správa mala byť a čo hovorím, keď hovorím o pôsobnosti tejto správy, tak hovorím o tom, že mojou úlohou je, či naozaj potrebujeme celú európsku stratégiu. Ja hovorím áno. A po druhé, čo by v nej malo byť. A preto by som bola rada, keby sme sa sústredili na obsahovú časť. Potrebujeme právny rámec v čase, keď hovoríme o diskriminácii a to je veľmi dôležité. V tejto správe na začiatku hovorím rôzne fakty, spomínam rôzne veci, hovorím aj to, že dobrá aplikácia už existujúcej legislatívy a smerníc by mohla e, obmedziť alebo zabrániť porušovaniu ľudských práv, ktorým E, ktorému sme svedkami. Ja by som teda bola rada, aby táto stratégia bola naozaj účinným nástrojom z tých istých dôvodov, ako ste vyspomenuli. Ale čo by som ešte e, rada dodala, alebo čo by som chcela, a znovu spomeniem tie problémy aj s prekladom. Potrebujeme nejaký finančný nástroj, ktorý by nám pomohol celú túto stratégiu zrealizovať. A najdôležitejší body sú nejaký krízový plán, právny nástroj. Potrebujeme komplexný e, rozvoj pre túto komunitu, pre toto spoločenstvo. Hlavne keď hovoríme o špecifickej alebo o špecificky regionálne postavených stratégiách potrebujeme si vypočuť aj to, čo povie napríklad parlamentný výbor pre regionálny rozvoj. A tie akčné alebo krízové plány krajín, ktoré by sa mali vypracovať na základe tejto cestovnej mapy, z toho sa potom bude skladať tá celoeurópska rómska stratégia a preto je potrebné povedať komisii aj členským štátom, aby svoje povinnosti splnili v súvislosti s tým, čo prislúbili, že urobia. To je k tej pôsobnosti správy ale tiež také dôležité aspekty, ktoré e, spomenuli predrečníci o hospodárskych aspektoch. A ja moju správu zakladám na jej správu. Tá gendrová otázka e, z tej správy z výboru FAM, to všetko treba brať do úvahy, napríklad aspekty, ktoré spomína výbor pre regionálny rozvoj, aké závery by sme mali z toho vyvodiť a podobne. To znamená, že všetko, s čím prídu aj ďalšie parlamentné výbory, budú za, to bude zásadne dôležité. A ešte jeden aspekt, ktorý ste tu spomenuli. Právo a zodpovednosť, teda to prebratie zodpovednosti aj toho rómskeho obyvateľstva ako vidíte, ja som sa snažila túto správu čo najviac vyvážiť a aj keď budeme mať európsku stratégiu ešte stále, to bude úspešné možno len z 10%. Ďalších 20% bude závisieť na štátoch, 30% bude závisieť na starostoch a 50% bude závisieť na samotných Romoch. Ja si myslím, že samozrejme, že v túto chvíľu, čo musíme jednoznačne podporovať, je to podpora miestnych rómskych lídrov. V každom prípade to, čo príde z ostatných parlamentných výborov a ostatné správy tiež zohrajú veľmi dôležitú úlohu. V každom prípade potrebujeme zaistiť, aby sme vypracovali naozaj veľmi dobrý právny rámec, aby sme stanovili ten správny smer a aby sme tiež zabezpečili, že členské štáty budú aplikovať alebo plniť tie svoje prísľuby v rámci toho stanoveného rámca. Keď hovoríte, že táto správa by sa mala posilniť o to, že by sme stanovili čo by Rómovia mali robiť a čo by nemali robiť. Ja si myslím, že je to o niečom trochu inom, pretože v prvom rade potrebujeme mať jasný rámec, v rámci ktorého budeme pracovať. Teda je to plán a stratégia, ktorá sa bude aplikovať na rôznych úrovniach Potrebujeme zohľadniť samozrejme všetky e, názory, nástroj komisie, pardon, názor e, Európskej komisie, názory parlamentných výborov. A tiež bude závisieť na tom, ako sa budú chovať politickí predstavitelia, do, do ich zodpovednosti e, spadá bývanie, zdravotníctvo, rešpektovanie práv jednotlivých skupín občanov a tak ďalej. Teda v každom prípade ja všetkým ďakujem za všetky príspevky a budem sa tešiť na vašu podporu do tých budúcich mesiacov. Aj my vám ďakujeme, pani Jaroka, hovorí pán e, predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie. A táto téma 26. oktobra bude znovu na programe. Bod číslo 7. Ide o rozšírenie pôsobnosti smernice 2003-109 na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Vypoučujeme si pána Klóda Moraeša, je to náš spravodajca pre túto tému. bude hovoriť o predlžovaní e, dlhodobého povolenia pobytu pre utečencov. Minulý týždeň bolo stretnutie tieňových spravodajcov a ďalšie stretnutie bude 12. oktobra. Nech sa páči, pán Moraž, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som sa viackrát stredol s inými spravodajcami a som im za to veľmi vďačný, pretože chceme, aby táto smernica bola odsúhlasená ešte počas belgického predsedníctva a už sme v tomto zmysle dosiahli veľký pokrok. Dve hlavné oblasti, kde bolo potrebné dosiahnuť kompromisy, sú poprvé otázka toho, či členovia rodín majú právo, ale nie povinnosť e, odísť spolu s vykazanými osobami, s vyhostenými osobami a pani Mariana Dolčeva, pani Wikström a pani Sargentini a ja sme pripravili e, toto stanovisko a to je veľmi dôležité, pretože hovoríme o otázkach typu domáce násilie a tak ďalej, teda členovia rodiny by nemali mať povinnosť e, vyhostenú osobu nasledovať, mali by mať iba takéto právo v zmysle dodržiavania základného princípu zjednotenia rodiny. A druhá téma, to sú dva kompromisné návrhy k vyhosteniu do tretich krajín. A znova sú to e, návrhy pani Dolčeva a z mojej dielne. Prečo sme s tým prišli? Pretože článok 21 smernice o kvalifikácii umožňuje vyhostenie do tretich krajín z druhého členského štátu a my sme si mysleli, že dôležité, aby sme tu mali nejaký, nejakú konzultáciu, aby e, vlastne prvý a druhý štát e, musel, aby museli dodržať nevyhnutné podmienky um, pri takomto vyhosťovaní. Uh, trialóg myslím, že sme veľmi dobre pripravený a rada dúfam bude tiež ochotná poriešiť úlohu uh, výpočtu časovej lehoty pre žiadateľa o azyl, či e, sa do toho zahrňa aj revízia azylového prípadu. V niektorých štátoch to trvá veľmi, veľmi dlho. E, sú tu veľké rozdiely členskými štátmi, takže to vypočítanie, ten výpočet e, tejto lehoty je tá záverečná otvorená otázka, ktorú musíme vyriešiť s radou. Ale tieňoví spravodajcovia sa teda snažili dosiahnuť kompromis. Chcem sa poďakovať aj e, sekretariátu. Myslím si, že sme naozaj veľmi dobre pripravení na zajtrajší trialog. Thank you, Mr. Moraes. Now we the floor. Some members. Ďakujem pekne, pán Moraes. Niektorí členovia sa už prihlasili o slovo, ako prvá pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, ja som jedna z nových spravodajkyň, som členkou tohto Dream Teamu a chcem teda vyjadriť vďaku spravodajcovi za e, rýchlosť, za kooperatívnosť ja sa teším, že Európsky parlament sa jasne postavil za to, že tá lehota by mala začať vtedy, keď osoba poprvýkrát požiada o medzinárodnú ochranu. Tiež sa teším, že spravodajca náš pozmeňovací návrh zakomponoval, teda že osoba s medzinárodnou ochranou dostane status dlhodobého pobytu Eh, samozrejme s výnimkami, keď ide o eh, kriminálníkov a že v takomto eh, prípade, ak dôjde k vyhosteniu, tak by nemali členovia rodiny byť automaticky vyhostení, ak si to neželajú. Samozrejme, že dôležité je zjednotenie rodiny, ale môže sa aj situácie, kedy to nie je v najlepšom záujme členov rodiny príbuzných. Takže znova plná podpora spravodajcovi. Ja dúfam, že táto správa získa veľkú podporu a verím, že aj zajtrajší trialog zajtra bude úspešný. Uvedomme si, že dohoda s radou a prijatie tejto správy dúfajme prispeje k urýchleniu postupu aj pre ďalšie súčasti azylového balíčka, tak aby sme dosiahli cieľ spoločnej azylovej politiky do termínu v roku 2012. Takže ďakujem pekne a želám veľa šťastia na zajtrašom dialogu. Ďakujeme. Ďalší ročník. No, ďakujem, pán predseda. Ja som tieňová spravodajkyňa za EPP a rada by som podporila pána Moraeša ako spravodajcu a ešte raz mu poďakovať za jeho konštruktívny prístup E, stretnutie tieňových spravedajcov z minulého týždňa nám umožnilo nájsť vyrovnané kompromisy. Nemám už veľmi čo dodať už k tomu, čo sa tu povedalo. Jedine to k dvom kompromisom, ktoré sa nám podarilo nájsť. Pokiaľ ide o expulziu rodinných príslušníkov, teda vyhosťovanie, je potrebné, aby readmisia členský, teda rodinných príslušníkov na základe medzinárodných dohovorov sa robilo na základe európskej legislatívy, ale aj platnej národnej legislatívy. Tu sme našli kompromis a ja som tomu veľmi rada. A pokiaľ ide o vyhosťovanie do tretej krajiny, ten kompromis, ktorý sme našli, je naozaj veľmi uspokojivý a je výsledkom konzultácie medzi členskými štátmi, aby sme vedeli, či osoba, ktorá E, teda jej hrozí, že by bola prenasledovaná v tretej krajine. Tento návrh je dobrý a to všetko ide v zmysle e, rešpektovania článku 21 smernice 2004 109 ja dúfam, že tento dialog bude e, skutočne plodný a výsledkom spolupráce týchto troch inštitúcií potom bude práca, z ktorej si budeme môcť zagratulovať a bude to súčasťou aj toho azylového balíčka. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Nedelčeva. Nezdá sa mi, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo v tejto rozprave. Ani komisia, ani predsedníctvo sa nehlásia. Takže sme to vybavili. Vidím, že ste spokojní s postupom pred trialogom, s tým, ako sa stretávajú spravodajcovia, takže môžeme ísť k ďalšiemu bodu. Osmička. Minimálne ustanovenia pre opravnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany. Ide o prepracované znenie. Máme tu spravodajcu. Jean Lambert, spravodajkyňa, nám odprezentuje návrh svojej správy. Ide o súčasť azylového balíčka, takže si ju vypočujeme, čo navrhuje a aký postup predpokladá pre túto tému. Potom si vypočujeme komisiu, respektíve predsedníctvo, ak si to budú želať. Ak nie, tak otvoríme priestor na diskusiu poslancov pani Lambert. Okay, thank you, President. Ďakujem pekne, pán predseda. Poslanci si ste pamätajú, že minule sme sa venovali pracovnému dokumentu, ktorý som predložila k tejto téme. Tam išli, išlo o tie základné komponenty existujúcej smernice, tiež tie moje hlavné návrhy komisie. Pokiaľ ide o prepracované znenie, ide o úplnú revíziu, ide iba o obmedzenú prepracovanú verziu v niektorých oblastiach. Smernica len upozorňujem alebo pripomínam sa zaoberá dvomi kľúčovými otázkami. Po prvej strane ochrana dvoch skupín osôb, to sú tí, ktorí majú štatút utečenca a tí, ktorí majú nejakú inú ochranu. A obsah tejto ochrany, to je tá druhá časť. Komisia tiež zamýšľala prepojiť obsah ochrany. Ja k tomu neprekladám pozmeňovacie návrhy, mám pocit, že tieto návrhy sú v línii s tým, čo väčšina členských štátov už momentálne robí. Takže toto by som navrhovala akceptovať návrh komisie. Samozrejme, že ostatní poslanci môžu byť iného názoru. Takže Venujeme sa prepracovanému zneniu, teda je tam minimálny počet pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložila. Jedno pozmenenie chyba, možno ste si to aj všimli. Išlo o odkaz v úvodných ustanoveniach na reviznú klauzulu, ale ešte som tomu nepredložila pozmeňovací návrh, to ešte len príde. Ja som si to nevšimla. Ďakujem tým, čo mi to pripomenuli. Čo som tam ale doplnila, Ide o dôvodovú správu, kde to vysvetľujem. Tam ide o rodovú identitu, pokiaľ ide o členstvo v nejakej sociálnej skupine. To sú hlavne úvodné ustanovenia 29 a článok 10.1d. A V tej desiatke tam navrhujem, možno sa vám to zdá nepodstatné, ale Tam sa and mení na or a na alebo. Dôvody na perzekúciu. Týka sa to sociálnych skupín, ktoré vykazujú určité spoločné charakteristiky a sú prenasledovaní z dôvodu tejto povahy. A tá druhá časť je or are perceived to be different, teda sú vnímaní ako odlišní spoločnosťou, kde žijú. Uh, Jurisdikcia v tejto oblasti, rozsudky hovoria o tom, že to nie sú dôvody, ale že sú tu iné alternatívy, preto som tam uviedla takéto pozmenenie článku 10d. Tiež najlepší záujem dieťaťa, tam sú nejaké pozmeňovacie návrhy, chceme doplniť text navrhovaný komisie je tu taká otázka kontinuity starostlivosti pre deti, hlavne e, neplnoletých bez doprovodu. Potom úvodné ustanovenie 17, tam komisia navrhuje posilnenie textu k právam dieťaťa, prepojenie na medzinárodný dohovor. Ja navrhujem pozmeňovací návrh, ktorý definuje určité tie prvky, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Navrhujem nový článok 2.1, ktorý bude s týmto úvodným ustanovením súvisieť, aby táto požiadavka bola zakomponovaná aj v samotnom texte. Dve ďalšie pozmenenia sa týkajú neplnoletých, to je desiatka v 2D. Tam hovoríme o tom, že teda sa týka špeci- o špeci- o špecifickú oblasť týkajúcu sa um, maloletých bez doprovodu. Článok 7. Aktéry ochrany. V dôvodovej správe hovorím, že UNHCR je toho názoru, ako aj iné agentúry, že aktérmi ochrany môžu byť iba vlády, že to nemôžu byť nejaké medzinárodné organizácie a tak ďalej. Prepracovaná verzia túto možnosť ale neotvára vrátiť sa k tejto otázke v tejto fáze, pretože členské štáty nie sú tohto názoru, pokiaľ ide o vlády. Takže ja som tam dala prepojené návrhy k sedmičke návrhy 6 a 7. Tieto tie kvalifikácie sprísňujú, pokiaľ ide o ochranu, poskytnutie ochrany. Teda že vlády musia byť ochotné a schopné presadiť zásady právneho štátu. To je formulácia komisie, ktorú chcem zachovať, ale aj, že sú zodpovedné za svoje kroky. Toto je návrh, ktorý troška uprísní tú formuláciu. Tá zodpovednosť je podľa mňa veľmi dôležitá. V článku 8 ten sa zaoberá vnútornou ochranou, teda presunutie do inej časti krajiny, kde osoba je vystavená persekúcii. Návrh komisie tú myšlienku reasonable test, teda nejakej racionálnej skúšky vypustil a ide tam o trvalú ochranu Vychádzam z názorov milovolných organizácií pôsobiacich v tejto oblasti. To sú teda tie zmeny, ktoré ja navrhujem. Hovorím, nie je ich veľa, pretože prepracované znenie je tiež obmedzené len na niektoré body. Je tu niekoľko ďalších pozmenení, ktoré by mohli niektorí kolegovia chcieť presadiť, ale ja som vymenovala v tejto fáze tie najdôležitejšie. Ďakujem pani Lambert. Otváram priestor na diskusiu. Pani Romero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un... Ďakujem, pán predseda. Áno, máte pravdu. Ide o text, kde komisia chce dosiahnuť harmonizáciu v jednotlivých členských štátoch v oblasti azylového práva, aby sme teda dospeli k jednotnému štatútu ochrany. Takáto prepracovaná verzia bola potrebná, pretože jednotlivé krajiny uplatňujú mimoriadne odlišné postupy a majú aj odlišné postoje k otázkam azylu. Z uvedeného dôvodu je tento nový prepracovaný text smernice mimoriadne dôležitý, hlavne pokiaľ ide o otázku zrovnoprávnenia štatútu, utečenca a štatútu medzinárodnej ochrany. Tieto dve veci sa vnímajú spoločne, teda že obe osoby majú požívať rovnakú mieru ochrany. Toto je ten najdôležitejší pokrok, ktorý sa v tejto prepracovanej verzii dosahuje. Vo všeobecnosti naša skupina podporuje návrhy pani Lambert. Možno by sme v niektorých tých bodoch boli radi veci rozpracovali viac do detajlov, hlavne pokiaľ ide o otázku tých poskytovateľov ochrany. Tam možno ešte bude treba čo to dotiahnuť, Máme pocit, že príspevky kolegyne Lambert idú správnym smerom, hoci ich nie je veľa. My to iste budeme chcieť ešte doplniť v úzkej spolupráci s cieľom dosiahnuť čo možno najlepšie konečné znenie textu. V prípade tejto prepracovanej verzie je najdôležitejšia tá azylová rozpráva. Azylová situácia v jednotlivých členských štátoch sa veľmi líši. Líši sa nielen vzhľadom na to, že to je komplikovaná problematika, ale aj vzhľadom na to, že tam platia odlišné legislatívne predpisy. Je tu aj mnoho odvolacích žalôb, a tiež aj kompetencie sú inak rozdelené. Niektoré štáty majú dlhšiu vonkajšiu hranicu, niektoré kratšiu. Sú tu iste aj také krajiny, v ktorých opatrenia odrážajú vlastné tradície, respektíve geografickú polohu. Za ostatné desaťročie došlo ale k veľkému kroku späť v tých krajinách, ktoré tradične poskytovali azyl. A toto nevyplýva len z toho, o čom sa otvorene hovorí, ale aj z toho, čo sa skôr zamlčuje. V prípade azylového balíčka musí byť poskytované všetko a ja dúfam, že v azylovej polievke dosiahneme pokrok a že nájdeme konzekventné riešenie. Pán Papa Nikolau, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rád pogratuloval pani Lambert. Urobila veľmi dobrú, veľmi vyrovnanú správu. Spravodajca z našej politickej skupiny, pán Kolmajre, dnes nie je medzi nami, ale v mene mojej politickej skupiny by som rád požiadal nášho predsedu, či by bolo možné presunúť termín na pozmenujúce návrhy na neskôr. Vysvetlím vám, aký máme problém. V skupine väčšina našich kolegov budú zajtra v Portugalsku kde je študijný deň a budúci týždeň je Štrásburg, my sa vrátime až v piatok. Tak v mene našej politickej skupiny by sme vás požiadali, aby sme mali o niekoľko dní naviac, aby sme mohli popracovať na pozmenujúcich návrhoch a aby sme mohli aj my prispieť k vylepšeniu tohto textu. Thank you. Any other, any other comment, any other suggestion? Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší sa hlási o slovo? Poslanci, komisia ani predsedníctvo, tuším, nemajú záujem sa vyjadriť. Takže kolega Papa Nikolávu požiadal v mene EPP o to, aby sme zorganizovali schôdzu, aby sme, pardon, presunuli lehotu na pozvoňovacie návrhy Súhlasí spravodajkyňa s týmto návrhom, prosím? Pani Lambert, no už pán predseda, podľa mňa je veľmi dôležité, aby všetky politické skupiny mohli byť plne implikované do tej správy, takže sekretariatom si na to sadneme a pokúsime sa presunúť tú lehotu. A myslím si, že sa uľavilo niektorým a ďalším politickým skupinám, takže áno, tie lehoty poriešime. Ďakujem pekne za pochopenie, hovorí pán predseda. Ak ostatné politické skupiny nemajú námietky, čo sa mi zdá, že nikto nemá námietky, tak to, tak to urobíme. V spolupráci so sekretariátom sa pokúsime stanoviť inú lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Všetci prikyvujú, tak to takto urobíme. Ďakujem pekne. Poďme teraz k bodu číslo 9. Iniciatíva občanov. Dôležitá vec. Ide o ústavnoprávny rozvoj Európskej únie, vývoj, prezentácia návrhu stanoviska. Výbor AVKO je gestorský, asociovaným výborom je náš výbor. Toto umožňuje občanom, pardon, výbor pre petície asociovaným výborom. Cieľom iniciatívy občanov je zvyšiť demokratickú legitimitu v Európskej únii. Máme tu návrh komisie na nariadenie rády a parlamentu, kde sa stanovujú postupy a podmienky pre iniciatívu občanov, teda ako toto má fungovať v praxi. Máme dve autorky stanoviska. Je to Kinga Gönz a Cecilia Wikström. Tie nám dnes odprezentujú návrh svojho stanoviska. Takže vypočujeme si najskôr spravodajkyne, potom vystúpia poslanci ktorí budú mať chuť. Keďže máme nabitý program, pozmaňovacie návrhy je potrebné predkladať do zajtra, teda do 12. oktobra 12.00. Tak nech začne napríklad pani Wikström alebo pani Göns. Tak, pani Gönc. Áno, by sme sa s Ceciliou dohodli, že ja začnem a ona bude pokračovať. Áno, účasť občanov je jedným z najväčších výdobytkov Lisabonskej zmluvy v zmysle participatívnej demokracie Pôjde vlastne o štvrté nejaké inštitucionálne zázemie Európskej únie, štvrtý inštitucionálny orgán. Máme určité návrhy, ako pozmeniť návrh komisie. Vychádzali sme z toho, že iniciatíva občanov musí byť čo najjednoduchšia, aby občania ju naozaj využívali. Vieme, že zozbierať milión podpisov nie je vôbec jednoduché na podporu nejakej iniciatívy, takže naše hlavné návrhy sú nasledujúce. Minimálny vek na podporu iniciatívy by mal byť stanovený na úrovni 16 rokov. Pôvodný návrh vychádzal z práva včasnica volie v členských štátoch, ale tu ide o európsku iniciatívu. V niektorých štátoch je toto hlasovacie právo vo veku 16, inde 18 a viac. A myslíme si, že v prípade európskej iniciatívy by to malo byť 16 rokov. Argumentujeme tým, že nejde o nejaký proces príjmania rozhodnutia, kde iba o iniciatívu, na ktorú potom bude reagovať e, zákonodárna zložka zákonným aktom. A je veľmi dôležité, aby sme implikovali Európanov, mladých Európanov do európskych záležitosti, čo možno najskôr, preto navrhujeme tých 16 rokov. Ďalší náš návrh. Tam ide o ten rozsah zberu Pôvodný návrh hovoril o jednej tretine členských štátov. V Lisabonskej zmluve sa uvádza veľká časť členských štátov, to ale môže byť aj jedna štvrtina. Aby sme to zjednodušili pre tých iniciátorov takejto iniciatívy, aby dosiahli ten 1 milión podpisov, ja máme pocit, že jedna štvrtina je v poriadku. aby sme dosiahli tú veľkú časť v zmysle Lisabonskej zmluvy. Tretia vec, to je tá časová lehota na zozbieranie týchto podpisov. My by sme boli radi, keby táto lehota bola štvorročná. Nie v každom prípade, to musia byť 4 roky. Ide o to, aby iniciátor takejto iniciatívy ak eh, ho nepodporuje lobby alebo nejaké organizácie, hoci veríme, že iniciatívy budú skôr tohto typu, ale v prípade, že to bude nejaký jednotlivec na zozbieranie milióna podpisov, 4 roky nie sú až také dlhé obdobie. Sporným aspektom je prípustnosť. My navrhujeme aby 5000 podpisov z jedného štátu bolo priateľné kritérium pred kontrolou prípustnosti. Ja viem, že prekladanie iniciatív sa môže začať ešte pred kontrolou prípustnosti. Po kontrole prípustnosti bude možné dozozbierať tie podpisy, keď už preklady sa rozbehnú. Myslíme si, že je veľmi dôležité odfiltrovať e, neseriózne iniciatívy. Tisíc podpisov by malo byť zozberaných počas šiestich mesiacov a komisia by mala zhodnotiť prípustnosť takejto iniciatívy v priebehu jedného, nie dvoch mesiacov. Taká menšia zmena iniciatívy proti hodnotám EÚ by mali byť pokladané za nepripustné. A teraz poprosím Cecíliu, aby sa venovala online zberu a potom si rádi vypočujeme čo si o tom myslia tieňoví spravodajcovia. Ďakujem. Cecilia would continue with, with the data. Ak dovolíte, Cecilia bude pokračovať o zbere údajov. Áno, áno, teraz požiadame druhú spoluspravodajkyňu, pani Cecília Wikström. Ďakujem pekne. Kinga vlastne už povedala to najdôležitejšie v rámci tejto správy. Ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som pripomenula, že bolo to pred niekoľkými rokmi, kedy bol negatívny názor verejnosti na Lisabonskú zmluvu, politici často využívali túto iniciatívu občanov na to, aby im vysvetlili, že budú môcť sa lepšie presadzovať občania, lepšie sa budú presadzovať ich názory, ak sa implementuje Lisabonská zmluva. Takže je toto určitá príležitosť a preto ju nepremrhajme a snažme sa ju naplniť obsahom. Zabezpečme to, aby tento nástroj skutočne fungoval, aby sme posilnili demokraciu, aby sme podporili našich občanov, aby sa ozvali, vyjadrili názor a aby sa chopili tej možnosti vytvoriť zmenu v celej únii. Pre Kingu a pre mňa toto bolo vlastne to najdôležitejšie v rámci celého procesu Veľmi rada som mala pracovať na tejto téme a že mám podporu aj iných skupín. Aj keď tam boli nejaké rozdiely, samozrejme sú tam určité centrálne body a preto sa tešíme na diskusiu, na vaše názory a ako vlastne upravíte toto stanovisko v zmysle vôle nášho výboru. Čo sa týka tej internetovej stránky, my sme boli skutočne veľmi kreatívne a sme povedali, že to bude transparentný spôsob pre našich občanov. Tam sa budú nachádzať všetky iniciatívy, o ktorých sa aktuálne diskutuje. Tam môžu, ľudia napi- môže tam ľudia napísať svoje meno, svoje, svoje občianstvo, môže tam sledovať iniciatívy, môže ich podpísať. Potom samozrejme dôležité je to, aby existovala aj možnosť bežného zbierania podpisov, teda na papieri, Samozrejme, každý má iné preferencie. A aj keď tu bude takáto centralizovaná stránka, bude prebiehať sper podpisov aj tradičnou formou. Dôležitá otázka, kto, sa, kto bude zodpovedný za túto stránku a musím povedať, že my sme nerozhodli, či by to mala byť komisia, alebo či by to mal byť parlament, alebo či by to mal byť napríklad petičný výbor alebo niekto iný. Jednoducho musí to byť nejaká centrálne umiestnená internetová stránka, ktorá by zabezpečovala transparentnosť, aby ľudia videli, koľko je tam podpisov, koľko asi tak môže mať o mesiac, keď pôjde o nejaké špecifické záujmy určitého počtu ľudí. Ak máte nejaké otázky, obráte sa na nás a my skutočne upravíme naše stanovisko podľa vašich želaní. Ďakujem pekne. Thank you. We got a list. Ďakujem pekne. Máme tu zoznam rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť v rámci tejto dôležitej diskusie. A najprv nám sa spýtam eh, predsedníctva komisie, či by sa chceli vyjadriť. Komisia, áno? Pán Tenrejdo, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že mi dávate tú príležitosť, aby som sa vyjadril tejto téme. Ja sa zameriam na 2 až 3 body ktoré môžu byť také mierne kontroverzné. A začnem to otázkou internetovej stránky. Samozrejme, tam bude stránka komisie a táto stránka bude zároveň registrom iniciatív. To znamená, že každý bude mať možnosť sledovať, aké sú tam iniciatívy, v akej fáze sa vlastne nachádza každý uvidí, koľko je tam podpisov a vlastne keď komisia to už bude hodnotiť, to tam uvidíte, alebo či sa iba zahrala iniciatíva a tak ďalej. My si ale nemyslíme, že zároveň tento systém mal byť zodpovedný aj za samotný zber podpisov. Toto je podľa mňa iná záležitosť. Preto podľa nás zber podpisov mal byť riadený organizátormi. Oni rozhodujú o tom, či to chcú prostredníctvom nejakej stránky alebo e, papierovou formou. Im samozrejme núkame možnosť spolupracovať. Komisia pracuje na určitom softvéri, čo je teda open source software. Budú ho môcť stiahnuť a potom ho budú môcť využívať na zber podpisov. To je tá podpora, ktorú poskytuje komisia. Ale nebudeme my riadiť zber podpisov ani nejakým spôsobom verifikovať a to sú členské štáty. Čo sa týka tej prípustnosti a tých 5000 podpisov, naše diskusie v tejto oblasti pokročili skutočne. My si uvedomíme, že bol tam určitý odpor, keď išlo o ten počet podpisov. My sa snažíme nájsť riešenia, ktoré by zabránili nejakým problémom. My chceme rokovať so spravodajcami, chcem hľadať spôsoby, ako by komisia mohla vykonávať príslušné kontroly už na začiatku v rámci registrácie a tým pádom by sa mohlo uľahčiť to ešte viac, ako ste navrhovali vy. Samozrejme musíme sa zhodnúť na tom, aké kontroly by sa mali vykonávať, aby to nebolo príliš zložité, aby to nebola veľká záťaž na komisiu. Čo sa týka tej lehoty 48 mesiacov na zber, to je taká nová myšlienka. My v súčasnosti diskutujeme skôr o 12 mesiacoch, diskutujeme 12 alebo 18 mesiacov, takže teraz sme to vlastne prvýkrát počuli, že je tam také veľké číslo. Prvá reakcia je, že asi to nebude fungovať a podľa mňa ani, ani to nie je želateľné, aby sme nechali nejaké iniciatívy bežať tak dlho. No, predsa to je veľmi dlhodobé, tam sa môže, môžu ľudia stratiť prehľad nad tým. Malo by to byť kratšie, ale samozrejme sme otvorení k diskusiám. Ďalšie návrhy, o tom sa už hovorilo, my sme prezentovali naše stanoviská, my si myslíme, že jedna tretina členských štátov to je to správne číslo. Samozrejme o tom budeme diskutovať s pravodajkým, čo sa týka vekového limitu. Áno, o tom sme hovorili aj predsa s radou. Rada bola toho názoru, že ten návrh komisie 21, čo súvisí s zvoleným <clears throat> právom. Vieme, že väčšinou je to 18, Rakúsko 21, takže tam by sa muselo to prispôsobiť, aby to bolo všetkým štátom. Formálne sa o tom diskutovalo s radou, aj s parlamentom a preto je dôležité, aby sa vyšlo v ústrety spravodajcom. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, zastupca komisie. A teraz otváram diskusiu. Pani Infeld. Začnite. Um, well, first of all, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa veľmi potešil ten návrh spravodajky, Oni sa snažili znížiť ten prach pre občanov, aby sa teda mohli zúčastňovať týchto iniciatív. Čo sa týka iniciatív občanov, musím povedať, že som taká nerozhodná vytvárame to obrovské očakávanie. Niektorí ľudia si myslia, že toto je niečo ako referendum, kde ľudia vlastne môžu rozhodovať. A je tam veľké riziko sklamania a to je skutočne veľmi veľké. Ja si zároveň myslím, že úspech občianských iniciatív nesúvisí ani s tým, akým spôsobom sa zbierajú podpisy, spočíva to s tým, ako bude reagovať Európska komisia. A buďme otvorení. Keď viem, ako komisia reaguje na ďalší demokratický nástroj, otázky parlamentu, tak musím povedať, že nie som plne presvedčená, či to bude fungovať. Tak ako ďalšia, ďalšie, ďalšie formy e, e, verejnej správy, aj komisia považuje parlament otázky ako za určité umenie, ako sa im vyhýbať a jednoducho sa nereaguje častokrát na otázky voľných zástupcov ľudu. Takže komisia sa snaží vyhýbať, ak sa bude vyhýbať takto občianským iniciatívom, bude ten veľký problém. To znamená, že vytvoríme očakávania, ľudia potom budú ale veľmi sklamaní. No a posledná vec. Samozrejme, v minulosti sme mali už petície, samozrejme toto nie je taký nástroj ako, ako referendum a Povedzme si, že každý deň existujú tisícky petícií. Mladí ľudia na internete sú veľmi šikovní v tejto oblasti, vytvoria určité webové stránky, organizujú petície. Určite naši kolegovia presne vedia, o čom hovoríme. Tam obrov, obrovský počet e-mailov. Necho, boli všelijaké petície, boli všelijaké iniciatívy. Bola tam jedna, s ktorou prišla dokonca aktuálna členka komisie, pani Malmström. Ona zorganizovala petíciu, ktorá sa volala Jedno sídlo Európskeho parlamentu a nazbierala viac ako milión podpisov. Reagovala na to komisia? Nie. Plne to ignorovali. Takže vieme, že rada nemá žiadne očakávania, takže radšej ako diskutovať o technických aspektoch zberu podpisov, by ma zaujímalo, akým spôsobom dokážeme zabezpečiť, aby komisia brala tie petície správne, e, vážne. Ďakujem pekne a teraz tie spravodajci pani Koraca Bild, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda skutočne práca s Kingou, Cecíliou a ďalšími ma veľmi zaujala a naplňala. Myslím si, že naše názory sa veľmi približovali. Chceme bojovať proti tomu, čo povedala predrečníčka. Nechceme, aby tam boli nesprávne očakávania. Nechceme, aby ľudia boli nespokojní. Nejde iba o to, ako, ako bude reagovať komisia, ide o transparentnosť, otvorenosť a presnosť vytváranie pravidel. Toto je veľmi dôležité pre, pre iniciatívy občanov. Od toho budú, budú zavisieť, bude zavisieť to, koľko ľudí sa toho zapojí. Musíme predchádzať zneužívaniu. Ďakujem pekne za taký priateľský tón, za nízku mieru byrokracie, aby ste podporili ľudí, aby sa to zúčastňovali. A podľa mňa bolo veľmi dobré, keby komisia skutočne bola zapojená do informačných kampaní. Keby existovala internetová stránka, kde boli informácie a poradenstvo, ale podľa mňa komisia by nemala byť zodpovedná za zber podpisov. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi spoločnosťou a občanmi, ktorí boli zodpovední za zber podpisov a komisia potom musí informovať o tom, čo je prípustné, čo nie, ale komisia nemala tú zodpovednosť, ináč by to bola predsa iniciatíva komisie, čo asi nie je to, čo je uvedené v zmluvách. Podľa mňa organizátori mali byť fyzické osoby a chcela by som povedať, čo sa týka finančnej podpory a transparentnosti, kto poskytol financovanie, v akom objeme, to je veľmi dôležité, aby sme zabránili zneužívaniu a podvodom, a možno by e, tretie štáty ste mohli vykonávať nejakú marketingovú kampaň, takže to určite nechceme, preto je dôležité dodržiavať tie pravidlá, ktoré vlastne máme v Európskom parlamente a týkajú sa finančnej transparentnosti. Ja si nemyslím, že volební, volení uh, politici, ktorí sú zástupcovia participatívnej demokracie, mali byť iniciátormi. My vlastne už máme možnosť prísť s legislatívnymi iniciatívami a preto je dôležité rozlišovať medzi participatívnou demokraciou a priamou demokraciou. Nechcem, aby tam bola diskriminácia, súhlasím s Kingou a Cecíliou, že tá jedna štvrtina by sa mohla upraviť na jednu tretinu členských štátov. A čo sa týka minimálneho veku, dôležité je, aby to bolo realistické, Jednoducho, keď niekto má volebné právo riešené ináč ako ostatné štáty, ako napríklad Rakúsko, jednoducho nemôžeme vymáhať nejaký systém, ktorý, e, ktorý neexistuje. A pán predseda, poprosím vás o strpenie. Tá otázka toho veku, prečo 17, prečo nie 15, 15 a pol, ako ste prišli na, na takýto vek, to, že to nejaký štát má, to by nemalo byť kritérium, takže musíme toto riešiť veľmi rozumne. Ten rok, ktorý navrhovala komisia, to je dobré, 4 roky to je jednoducho príliš dlhé obdobie, ľudia by na to aj tak zabudli. V našom svete sa veci vyvíjajú veľmi rýchlo, možno, že už by to bolo aj neaktuálne. A súhlasím s návrhom spravodajcu v rámci AVKO. Tam by sa vlastne E, viaceré kroky mali spojiť do jedného a potom hovorí o tom, či 30 tisíc, 100 tisíc, 300 tisíc, alebo aký počet, to by nebolo už nevyhnutné. Skúsme zabezpečiť to, aby to bolo čo najmenej byrokratické. Ešte pár vecí. Zoberte si človek ako ja. Ja žijem vo Švedsku, mám talianské občianstvo. Zabudnime na to, že som teraz zvolená, ale povedzme, že by som bola riadnym občanom, bežným občanom, zabudnite na môj pôvod. Ale čo takí európsky občania, ktorí žijú v tretich štátoch v USA, v Argentíne, aká bude ich situácia? Takže musíme sa zamyslieť nad tým, ako zapojiť aj takýchto občanov, ako riešiť otázku pobytu a štátnej príslušnosti. Musíme aj toto overiť. A potom posledná vec, mali by sme riešiť otázky, ktoré sa týkajú sklamania očakávaní, keď sa nazbiera milión podpisov a komisia povie, že neprídem s legislatívou, čo spraviť takéto situácie, aby to nebol bumerang voči Európskej únii. Samozrejme sú tam viaceré návrhy a ja si myslím, že je dôležité, aby sa oni zapracovali nášho stanovisko. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Ďakujem, pani Koraca Bild. Dobre. Pán Klejs, aj on je tieňovým spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že zaujímavá séria pozmeňujúcich návrhov už bola začlenená, pokiaľ ide o zniženie tej vekovej hranice, ale myslím, že je to nevyhnutné, pretože si mnohí myslíme, že táto občianská iniciatíva je dôležitou súčasťou Lisabonskej zmluvy a Európska komisia ju dala do zmluvy preto, aby ľudia mali pocit, že jednoducho je tu viacej demokracie, aby sme nejakým spôsobom bojovali proti demokratickému deficitu a teraz sa snažíme e, to vyriešiť nejakou sériou alebo nejakým druhom určitých limitov e, v spolupráci s medzinárodnými NGOčkami a podobne. Takže sú tam určité pozmenujúce návrhy, ktoré predlžujú termíny na zber podpisov. Ja som za to, ale som proti trojke spravodajky. Niekde ide o e, priateľnosť alebo prípustnosť e, e, textu alebo návrhu a vychádza to z takéhoto, že či by to nebolo proti hodnotám Európskej únie. A spravodajcovia chcú zaviesť latinský termín alebo latentný latent. Čo to znamená? E, to, to je niečo, čo nemôžeme jasne zadefinovať, niečo, čo nemáme na papieri, čierne na bielom, tak e, to by bolo skutočne nevhodné, otvorilo by to dvere arbitrérnosti, náhodným interpretáciám. Kto bude rozhodovať o tom, že čo to je niečo, čo je niečo latentné v protirečení s hodnotami EÚ. Ja si myslím, že Európska komisia niekedy potom príjme kontroverzné rozhodnutia na základe e, veci, ktoré nie sú jasne v protirečení e, s legislatívou. Ak tam dáme toto slovo latentný, tak nám to prinesie takéto vákum, Mali by sme stanovovať oveľa presnejšie, konkrétnejšie koncepty a nie také vágne. Potom aj pokiaľ ide o termín či osobné číslo, osobné identifikačné číslo. E, v nariadení komisie sa hovorí, že dobre, keď podpisujeme nejakú petíciu, tak musíte udať vaše meno, priezvisko, adresu, vek ale je aj potrebné to osobné identifikačné číslo. Môže to byť číslo občianského preukazu, pasu alebo sociálneho zabezpečenia, ale prax ukazuje, že takéto veci, že jednoducho ľudia majú z toho strach. a potom nechcú takúto petíciu podpísať a potom to stiažuje aj problém, keď ste niekde na trhu a chcete od niekoho, aby niečo podpísal a žiadate od neho nejaké identifikačné číslo a ľudia obvykle nechcú alebo nevedia to číslo. A to ešte pridáva viacej ťažkostiam a problémy teda k tomu zberu podpisov. Ja budem mať tiež jeden pozmenujúci návrh, aby sme e, teda odstranili to identifikačné číslo. Dobre, teraz pán Alvaru, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som rád poďakovala zároveň, pogratuloval obom e, spravodajkyňam, pretože je to jeden z najdôležitejších textov. Ja sa ospravedlňujem, že som sa ešte písomne k nemu neviadil. Mal som naozaj veľmi veľa práce, ale niekoľko vecí, ku ktorým, alebo niekoľko bodov, ku ktorým by som sa rád tu vyjadril. Mohli by sme sa samozrejme venovať tomu, či budeme hovoriť o petine alebo o tretine štátov, tak ako o tom hovorí Európska komisia, akým spôsobom je to odôvodnené, ja si myslím ale, že to v podstate nie je veľmi objektívne, ale pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 1 a 10, na jednej strane sa hovorí o jednej petine a potom sa zase hovorí o jednej štvrtine. Ja si myslím, že tu ide len o internú obsahovú chybu, alebo ja som vari tomu zle porozumel. Ešte pokiaľ ide o tú vekovú hranicu, tak súhlasím, súhlasím s pani Bild, pretože si myslím, že je dôležité aplikovať právo členských štátov a to preto, že niekedy ten volebný vek niekde, kde je 16 rokov, napríklad e, teda v Nemecku v komunálnych voľbách, tak um, ide o normálny právny štatút, ktorý je platný v niektorých členských štátoch. Teda, že na jednej strane to môže byť právomoc, ktorá je platná pre európske iniciatívy a potom na druhej strane tu máme iný volebný vek, ktorý opravňuje e, občana, aby volil v národných voľbách. E, súhlasím s pánom Klejsom aj ja, ja sa tomu čudujem, ale v tomto prípade s ním e, súhlasím. Bolo by naozaj veľmi dobre, keby sme si v prvom prípade vlastne prediskutovali, ktoré sú tie spoločné hodnoty, ktoré všetci zdieľame. Je pravda, ako hovoril pán Klajs, otvára sa potenciál pre rokovania a pre určité aj svojvoľné interpretácie. Ak k tomu by teda mohlo dôjsť aj s takouto iniciatívou alebo s takou petíciou, ktorá sa týka napríklad trestu smrti alebo ochrane alebo podpore a posilneniu materstva. A teraz, ak to bude rozhodovať, či to ide proti európskym hodnotám, alebo či ide len o politickú otázku. A tu potom je samozrejme dôležité si predstaviť, ako sa o tom bude rozhodovať, kto o tom bude rozhodovať. Pokiaľ ide o tie iniciatívy zvolených politikov, že by to nemali byť oni, ktorí by iniciovali takéto, začínali takéto iniciatívy, no ja s tým nesúhlasím. Myslím si, že tu zaujať nejaké jasné stanovisko alebo názor, nie som si veľmi istý. Pokiaľ ide o zníženie toho počtu na tých 5000 podpisov, s tým nemôžem súhlasiť, pretože tam by okamžite zautočili lobistické skupiny, odbory a podobne. Bolo by to pre nich oveľa jednoduchšie takéto petícia iniciatívy spustiť. Ja si myslím, že v každom prípade by sme mali zabrániť zneužitiu týchto iniciatív. Európska komisia síce bola proti, ale ja si myslím, že musíme vyžadovať online spôsob zhromažďovania podpisov. Mohli by sme sa pozrieť, ako funguje podobný systém v Nemecku, online petition. A na záver, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy 22 a 26, ja im veľmi nerozumiem. Teda členský štát, ktorý vydá nejaké potvrdenie o národnosti, Napríklad ja žijem v Bruseli, ale som štátnym príslušníkom Nemecka a cestovný pas mi vystavuje teda Nemecká spolková republika a ja veľmi nerozumiem, kde je vlastne ten problém. A tiež súhlasím s pánom Klejsom, pokiaľ ide o to osobné identifikačné číslo alebo číslo sociálneho zabezpečenia. Ja tomu fakt nerozumiem, na čo by som ja mal komu dávať moje identifikačné číslo. Je to veľmi podobné e, s tým cestovným pasom alebo občianským preukazom. Však sa pozrite, v niektorých členských štátoch neexistuje e, taká povinnosť, že by ste mali nosiť so sebou občianský preukaz alebo cestovný pas. A vôbec tá kumulácia dokumentov, teda občianský preukaz alebo cestovný pás alebo číslo sociálneho zabezpečenia, adresa, vek a podobne, No a potom, kto bude kontrolovať, alebo, alebo ak by sa mala robiť kontrola tých podpisov, predsa tá adresa stačí. Kto sa bude zaoberať ešte tými identifikačnými číslami? A vo chvíli, ke, keď budú tie údaje, tak, alebo keď nebudú spochybnené, alebo keď budú spochybnené tie údaje, tak ten podpis nepríjmeme, alebo keď tam nebude e-mail, tak to bude e, zásadná prekažka vyradiť to ten podpis, alebo čo to znamená. Ďakujem. Ďakujem. Hovoríme o občianskej iniciatíve. Vyzerá to veľmi sympaticky, ale ja mám niekoľko pripomienok. Vychádzame z takej vízie, že áno, že to je veľké očakávanie a ľudia budú očakávať obrovské zázraky, hlavne tým, že teda sa pozbierajú nejaké podpisy. A bola by škoda ich nejakým spôsobom sklamať. Samozrejme, táto iniciatíva môže fungovať. Dúfajme, že tomu tak bude. Ale pokiaľ ide o ten vekový limit, či 16 rokov, podľa mňa ten vek 18 rokov je určite lepší, pretože tak stanovíme analógiu s hra, vekovou hranicou pre hlasovanie v, v členských štátoch. Napríklad v návrhu stanoviska sa už hovorí, že EÚ nemôže zasahovať e, do toho, že by stanovovala nejakú vekovú hranicu pri účasti v takýchto iniciatívach. To je niečo, čo spada do kompetencie členských štátov. Pán Klajs už o tom hovoril. A čo tá nepripustnosť návrhov, ktoré nejak latentne idú proti základným právam a proti kompetenciám EÚ. No, no dobre, no tak keď si prečítame zmluvu, jediné, čo sa tam hovorí je, že keď je milión osôb, ktoré podpíšu nejakú petíciu, tak táto petícia je prípustná podľa mňa. To by malo byť postačujúce kritérium. Malo by sa skôr sledovať, mal by sa skôr sledovať ten počet žiadateľov alebo tých, ktorí podpísali petíciu. Pretože zdá sa mi, ako keby sme zádnymi dvierkami chceli nejakým spôsobom pozmeniť Lisabonskú zmluvu. A čo by sa stalo napríklad s petíciou, ktorá chce zrušiť Európsky parlament. Ide to vari proti základným právam. Budeme určovať našim občanom, čo môže byť cieľom alebo predmetom tejto petície povieme občanom, že áno, môžete teda žiadať o hocičo, ale len vtedy, keď budeme s vami súhlasiť, alebo keď my s tým budeme súhlasiť. A kde je potom ten princíp subsidiarity ešte? Pretože národné, národné parlamenty niekedy reagujú rýchlejšie ako Európsky parlament. Pokiaľ ide o ten portál, ktorý sa chce vytvoriť, to je fajn ale nech sa to nestane nejakým nástrojom propagandy Európskej únie. Pretože inak to znovu bude taký portál, kde sa bude ospevovať a chválospevy, ako dobre sa pracuje v týchto európskych inštitúciách a podobne. Ďakujem teraz pani Nedelčeva. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je to vynikajúci nástroj a my máme teraz príležitosť, aby bol operatívnejší pre občanov s jasnými pravidlami, ktoré bolo aj jednoduché. Som tiež členom výboru PETI a som tiež tieňovou spravodajkyňou a je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme mali koherentné, jasné stanovisko k tejto iniciatíve. Mali by sme mať silný postoj k rade a preto je dôležité, aby sa nám podarilo eh, podporiť stanoviska spravodajcov Pety a Avko, jasne zadefinovať kritériá prístup, prípustnosti, zadefinovať eh, tak, aby Európska komisia prijala tieto návrhy bez nejakých filtrov, ale zároveň na to, aby, bola rešpekt, aby bol rešpektovaný právny základ EÚ a aby tieto iniciatívy sa nezneužívali alebo aby neboli frivolné a podobne. Ja si myslím, že tento návrh je dobrým kompromisom, aby tento nástroj bol čo najviac user-friendly a samozrejme, aby sme tak nenechávali otvorené dvere absurdným alebo e, návrhom alebo nejakému zneužívaniu. Pokiaľ ide o tretinu či štvrtinu štátov, pokiaľ ide o milión podpisov a prerozdelenie, ja si myslím, že tam sa nám podarí nájsť kompromis a že to nebude veľký problém ale ak chceme zachovať ten filter 5000 podpisov pri prípustnosti, bolo by potrebné, aby tá proporcia, tá tretina alebo štvrtina sa aplikovala aj tu, pretože ja môžem potom spustiť nejakú iniciatívu v dedine, kde je 5000 obyvateľov a v tom prípade by som vlastne istým spôsobom obišla toho ducha občianskej iniciatívy, pretože by nešlo o takúto iniciatívu. A ja podporujem aj to, čo povedala kolegyňa Koraca Bild, pokiaľ ide o finančnú transparentnosť a je potrebné, aby sme sa pozreli na to, ako to začleníme do textu. Je to veľmi dôležité. A ešte jeden bod. Veľmi citlivá otázka toho OP ja nie som za to, aby sme tam dávali číslo občianského preukazu do tých formulárov. Alternatíva by bolo spomenúť národnosť a alebo adresu, alebo trvalé bydlisko. A trvé bydlisko by mohlo byť tým prvým kritériom a ak by boli pochybnosti, tak by sme potom mohli vziať druhé kritérium, to je tá štátna príslušnosť. A ešte ďalší bod, tu znovu súhlasím s pani Bild aj s pánom Alvarom. Veková hranica by mala byť použitá tá, ako je v európskych voľbách a nie 16 rokov. A tiež by sme mali obmedziť termín na zber podpisov jeden rok, pretože 4 roky to by bolo strašne dlho a všetkým pre občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz pani Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tu už zaznelo, ja tiež vidím, že tento nástroj vyvolal obrovské očakávania, ale veď predsa to bol aj náš cieľ. To bolo aj súčasťou Lisabonskej zmluvy. Chceli sme, aby sa EÚ priblížila občanom Takže teraz samozrejme nie je našim cieľom, aby sme tú laťku znižovali, ale práve naopak, aby sme dostali tým vysokým očakávaniam. A naozaj mali by sme zlepšiť tú možnosť podávať petície, prichádzať s občianskými iniciatívami. Ide nám predsa o to, aby bol tento nástroj úspešný a nie, aby to nejaká Európska komisia potom zmietla zo stola. Je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý môže prispieť k väčšiemu zapojeniu občanov do európskej politiky a do európskeho rozhodovania. Takže by sme tam nemali stanovovať nejaké veľké prekažky, ale mali by sme sa skôr snažiť o to, aby sa tento nástroj čím skôr uviedol do praxe. hranica 16 rokov. Ak chcete zapojiť ľudí do európskej myšlienky, A keď chcete ľudí natchnúť pre tú európsku myšlienku, tak sa ich musíte snažiť podchytiť čo najskôr. Ja si myslím, že dokonca aj 16 rokov je dosť neskoro. A tá otázka zhromažďovania údajov, toto už tiež padlo. My nevidíme dôvod, zhromažďovať všetky údaje a nevieme prečo. A, a teda nevieme, prečo sa Európsky ochranca údajov vyjadril kriticky k, tom, k tomu počtu údajov, ktoré sa tu chcú zbierať. Um, to the idea. Also on the um, website, we agree very happy to see that ešte k tej web stránke. Chceli by sme, aby bola otvorená web stránka, otvorený portál, aby to bol prístupný. Myslím, že ten limit jedna tretina členských štátov to je príliš prísne. Ja by som bola skôr za jednu petinu členských štátov, pretože tie iniciatívy musia mať aj šancu, aby uspeli. V mnohých krajinách je možnosť referendám, je e, zavedený, zavedený tento nástroj. Ale niekedy sa tento, alebo niekde sa tento nástroj nevyužíva. Tam sa používa aj lehota 48 mesiacov na zber podpisoval, ale myslím, že to nie je splniteľné nechápem, ako, sa, ako, ako je možné, že je tu nezhoda k tejto lehote. Ja si myslím, že by sme sa mali zaoberať tou praktickou realizovateľnosťou tohto návrhu. Pani Verža, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s väčšinou veci, čo sa tu povedalo, ale je tu určité aj protirečenia, preto pôjdem po zozname bod po bode. Idem ospravedlniť kolegu, Denisa Dožana, ktorý je spravodajcom za GUNGL a nemôže tu byť dnes, ale pracujem po jeho boku k tejto téme, pretože som tieňovým spravodajcom vo výbore KULT pre túto tému. A výbor e, KULT ako prvý pracoval na tejto téme, priniesol niekoľko návrhov, e, pokiaľ ide o rozvoj občianstva, a ďalších tém, ktoré sú dôležité. Napríklad ten vekový limit 16 rokov, keďže občianská iniciatíva nebude mať legislatívne dôsledky, tak by bolo logické, aby sme postupovali tak, aby to bol nástroj, e, ktorý e, čo najviac občania využijú aj tí mladí ľudia. A ja súhlasím aj vo výbore KULD, aby to bol už termín 16 rokov, teda ten vekový limit. Pokiaľ ide o zniženie limitu teda súhlasím pozmeňujúcim návrhom na štvrtinu, teda na zniženie toho limitu na štvrtinu krajín. Pokiaľ ide o návrh výboru KULT, pokiaľ ide o spustenie iniciatívy, tam spravodajca vo výbore navrhuje taký organizačný výbor deviatich členov, ktorého sa e, zúčastní štvrtina členských štátov a tiež e, zabrániť sa tej etape alebo vyhnúť sa tej etape prípustnosti, podľa mňa to je zaujímavý termín alebo zaujímavý, zaujímavá možnosť. Mali by sme sa ale predovšetkým vyhnúť tomu, aby sme nejakým spôsobom vzbudzovali nedôveryhodnosť alebo nedôveru európskych občanov. Ja si myslím, že táto iniciatíva bude fungovať lepšie, ak EÚ bude e, nebude občanov chápať ako tých, ktorí sa boja alebo vyvolávajú strach. Nesmieme tiež zabudnúť e, na to, e, a s akými rozhodnutiami Európska komisia prichádza. Ak som dobre pochopila slova Európskej komisie o tom portáli, ja, som, ja s tým súhlasím Hoci mali by sme to ešte trochu zanalizovať a mám tam taký otáznik, že či národné štáty toto budú kontrolovať, ale to je pre mňa problematické, pretože rovnako ako Sophie Intveld, ja pripisujem, pripisujem veľký význam ochrane osobných údajov a vieme, ako to funguje v niektorých členských štátoch. Tam bude potrebná skutočná ochrana alebo dohľad týchto osobných údajov. Ochrana údajov zo strany európskych národných inštitúcií aj organizátorov, pretože mali by sme mať ten dozor na tých troch úrovniach, takže tam všade mám otázniky aj k pozmenujúcemu návrhu číslo 4. Súhlasím s odstránením čísla 5, Myslím, že treba od, alebo teda obmedziť tie informácie na minimum. Stačí podľa nás vek a trvalé bydlisko. A nesúhlasíme so žiadnymi identifikačnými číslami. Pripomínajme, že, alebo pripomeňme, že osobná alebo občianská iniciatíva nie je legislatívnou aktivitou, a samozrejme nesúhlasíme s tým použitím čísla občianského preukazu, pretože takýto ani neexistuje vo všetkých členských štátov. Tiež nástojíme na, na transparentnosti financovania tohto nástroja. Vo výbore KULT sme za to, aby sme vylúčili poslancov nie, že by neboli občania, ale oni majú vlastné spôsoby, ako zasiahnuť. Túto iniciatívu treba ponechať ako občianskú iniciatívu. A jeden bod, pokiaľ ide o tú lehotu 12 mesiacov alebo 48 mesiacov, pozmenujúci návrh číslo 16 alebo číslo 23, ja chápem síce tieto termíny 24 alebo 48, ale podľa mňa je protiriečivé, že budeme znižovať eh, lehotu eh, zberu tých prvých podpisov podľa mňa e, to, čo bude najhoršie alebo najťažšie, bude získať tých prvých 5000 podpisov. A ja som tiež prívrženkyňou e, toho, aby sme vychádzali e, z, teda z toho trvalého bydliska alebo z tej rezidencie a ak chceme začleniť všetkých tých, ktorí pôsobia v EÚ, aby sa vyjadrovali touto iniciatívou. Ďakujem, pani Veržat. Ešte nejakí iní členovia sa chcú vyjadriť, napríklad pán Bronx, nech sa páči. Um, uh, Ďakujem pekne. Ja som za to zníženie z 10 tisíc na 5 tisíc, pokiaľ ide o prípustnosť. Tento návrh podporujem, rovnako ako návrh, ktorý by znížil e, troch členov na jedného a zníženie z tretiny členských štátov na štvrtinu a predloženie z 12 na 48 mesiacov na zber podpisov a tiež chcem, aby sme mali tú internetovú stránku na zhromažďovanie informácií. Toto všetko by podľa mňa umožnilo skutočné iniciatívy občanov, aby tieto boli úspešné a nie len také, e, ktoré môžu organizovať skryte veľké organizácie. Ja som proti rozšíreniu toho kritéria o európskych hodnotách, proti európskym hodnotám, to je veľmi subjektívne to povedali už aj predrečníci. A som e, vlastne celkovo proti tomuto kritériu európskych hodnôt. Veľmi často sa obávame toho, čo si naozaj verejnosť myslí a snažíme sa obmedziť debatu na určité témy, ktoré nám vyhovujú. Momentálne to môže byť e, vnímané tak, že návrh, ktorý by bol proti európskym hodnotám, pokiaľ ide o európske hodnoty ako také, keby tieto chcela iniciatíva občanov pozmeniť. Záleží možno od toho, kde tá hodnota je zakotvená, či je to v nejakej zmluve alebo niekde inde. Kritérium kompetencie, ak to správne chápem, tam ide o kompetenciu komisie. V AVKU minulý týždeň niektorí poslanci navrhovali, niektorí aj naozaj etablovaní v parlamente, aby tá iniciatíva mohla vyzývať aj k zmenám v zmluvách. To znamená, že to kritérium kompetencie by sa dalo flexibilne vykladať ako kompetencia EÚ ako taká teda mohlo sa týkať aj iných inštitúcií než komisie, to je skôr otázka z mojej strany, nie nejaké konštatovanie. A ďalej slovičko demokracia tu viackrát padlo, hlavne priama demokracia. Občianská iniciatíva nie je referendum, to platí, je to naozaj petícia, len sa to inak volá. A je to možno ešte aj horšie ako petícia, pretože komisia to môže zmietnúť zo stola Takže ja som presvedčený, že keď sa raz zozbiera milión podpisov, tak by sa to nemalo ignorovať, ale že by to malo spustiť referendum. Ďakujem. Ďakujeme. No už diskusia bola relatívne dlhá, hovorí predseda, stále je otvorená. Nečudujem sa, je to podstatná otázka. Ak nikto ďalší sa už nehlási o slovo, o slovo tak by som dal slovo spravodajkyniam. Neviem, ktorá z nich začne a zareaguje. Ako prvá, Cecilia, nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Niekedy skutočne zabúdam na to, že som švédka a že by som mohol hovoriť po švédsky, máme takých dobrých tlmočníkov. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli takí angažovaní a ktorí sa skutočne zaoberajú veľmi vážne toto otázkou. Ja si myslím, že to znamená, že je tu taký nový, nový duch, ktorý zaviel do týchto niekedy potuchnutých priestorov. Je nutné myslieť slobodne a to je dobré. Chcel by som povedať pár vecí, čo sa týka kolega Alvaro alebo Francesca Keller. Spomenuli skutočne dobré veci Dôležité je, aby niektorým vecem sa beral aj e, Európsky ochranca osobných údajov. Preto je dôležité, aby stačilo meno, e, adresa a možno ešte aj dátum narodenia. Áno, rodné číslo, alebo číslo občianského preukazu, alebo číslo sociálneho poistenia, to by tam skutočne nebolo e, nevyhnutné. Dôležité je, aby to tá lehota bola kratšia, tak ako to navrhol obca komisie to by dávalo zmysel. Zároveň je dôležité, aby, to bol, aby e, tá iniciatíva bola prípustná. Dôležité má takýto racionálny prístup. Chcel by som ešte raz dôrazniť to, čo povedali viacerí predrečníci. My sme prišli do 16 rokmi ako magickým číslom, aby sme zapojili aj mladých ľudí a to nie je nič, čo, by, čo, čo je dôležité v rámci legislatívneho procesu. Tu ide o to, aby ľudia sa mohli zapojiť a mohli prezentovať svoje myšlienky a to čo najskôr. Takže my sme chceli znížiť ten prach, aby to bolo čo najprístupnejšie všetkým. Potom tu boli veci, ktoré sa týkali napríklad toho softvéru, ktorý zabezpečí e, komisia a takto zabezpečia ochranu údajov a Neočakávame samozrejme, že by na komisii sa vytvoril nejaký sekretariát pre občianske iniciatívy, ktorý by sa zaoberal e, správou takýchto, takéto stránok. Dôležité, aby sme znížili tie Prahy, aby sme e, zvýšili zapojenie občanov. Boli tu mnohé návrhy, ktoré boli prezentované a som skutočne veľmi rada a bolo to veľmi zaujímavé, že ľudia majú toto záujem a som sa potekať všetkým, ktorí prispeli k tejto téme. Ďakujem pekne. Thank you. Now... Ďakujem, pani Gönc. Pridajte sa k reakcii. Áno, ďakujem. Tiež si myslím, že to bola veľmi podstatná diskusia. No len môžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Všetci chceme mať skutočnú iniciatívu občanov, vychádzajúcu z iniciatívy občanov my nepozmenujeme Lisabonskú zmluvu, my konáme v rámci, ktorá, ktorý táto vytvára. Sú tu niektoré veci, ktoré nemôžeme zmeniť, lebo sú v zmluve, ale máme možnosť prísť s nejakým návrhom týkajúcim sa konkrétnej realizácie tejto iniciatívy, tak aby táto bola čo najjednoduchšie použiteľná. Súhlasím s pani Nedelčevou, že EP by mal jednotne podporiť túto iniciatívu, ale ešte predtým, než pristúpime k hlasovaniu, môže prebehnúť naozaj veľmi dôležitá rozprava. Mnohí z vás hovorili o tom veku 16 či 18 my sme sa s tým tiež pasovali. Sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o volebný vek. Je to možnosť zjednotiť v Európe niečo, čo je rozlične riešené na národnej úrovni. Mali by sme prísť s niečím, čo bude jednotné. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý tu viackrát odznel, to je tá internetová stránka, ktorá môže zabezpečiť, zaručiť ochranu údajov. Toto je kľúčový aspekt celého tohto snaženia. Tiež máme pocit, že je potrebná určitá databáza, aby národné orgány mohli identifikovať občanov. A tu sme sa tiež veľa naučili o národných rozdieloch, že v vlastných členských štátoch sú potrebné odlišné aj na identifikáciu osoby. Takže by sme začali tým štátnym občianstvom a potom na to by nadvezovali tie údaje, ktoré bude potrebné poskytnúť. Ochrana údajov je nevyhnutná. Musíme uh, Uskúšiť konzultácie s odborníkmi na otázky informačných technológií. Už sme s nimi, s takýmito konzultáciami aj začali. Takže ešte raz ďakujem kolegom za dôležité príspevky. Lehota na návrhy je zajtra o 12.00 a som si istá, že vypracujeme kompromisné návrhy, ktoré získajú veľkú väčšinu vo výbore a že dosiahneme dohodu aj s ďalšími výbormi, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Ešte raz ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem všetkým za účasť na tejto rozprave, naozaj veľmi dôležitej. Lehota zajtra 12.00, hlasovanie 26. oktobra v pléne by to malo byť v decembri. Ďakujem. Troška meškáme, tak sa radšej poponáhľajme. Pokračujeme bodom číslo 10 lebo ešte sa potom stretávame s polským parlamentom, takže bod 10. Posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a nukleárnej bezpečnosti v Európskej únii. Akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti návrh správy kolegyne Gomeš. Akčný plán sa týka koordinácie v oblasti CBRM bezpečnosti v EÚ. Táto problematika pokrýva viacero aspektov, vrátanie terorizmu, prevencie prírodných katastrof, teda prevencia a reakcia. Chemická nehoda v Maďarsku zdôrazňuje dôležitosť celej tejto problematiky. Takže dám slovo pani Gomeš. Lehota na podmaňovacie návrhy je 18. oktobra o 12.00. Takže Pani Gomeš, nech sa páči. Um, Ďakujem, pán predseda. Ja by som na úvod rada poďakovala za príspevky, ktoré som už dostala. Ide o podvýbor SEDE a o výbor ITRE a ENVY. Príspevok z Envy je veľmi podstatný a v plnej miere ho integrujem do správy. Poprvýkrát, čo sa zaoberáme materiálmi CBRN, a to, čo sme sa zaoberali, bolo po útokoch z 11. septembra v perspektíve teroristických hrozieb – tento akčný plán, ktorým sa zaoberá správa, bol prijatý v novembri 2009, teda ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Vychádza z oznámenia komisie z júna 2009. Akčný plán hodnotím tak, že pokiaľ ide o prvky zavedené radou, že tieto obsah oznámenia komisie oslabili. Takže ja vo svojej správe odporúčam, aby sme sa vrátili k návrhom komisie, k tým, ktoré boli zriedené, rozriedené, tak povediať, návrhmi rady. Nezaoberáme sa len nehodami CBRN, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nejakých prírodných alebo teroristických záležitostí, ale môže to byť zavinené aj ľuďmi, ako situácia v Maďarsku. Ide o chemickú katastrofu. Preto je veľmi dôležité, aby ten nový rámec zdieľanej zodpovednosti vyplývajúci z Lisabonskej zmluvy, aby sme v tomto rámci zabezpečili lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, samozrejme so zapojením komisie a ďalších inštitúcií, tak aby otázky prevencie, detekcie, odhaľovania a reakcie boli riešené koherentným, koordinovaným spôsobom. Tiež je potreba zabezpečiť demokratický dohľad, pretože je do toho zapojených množstvo, množstvo agentúr na európskej aj na národných úrovniach. Interakcia národných a európskych iniciatív je kľúčová, pokiaľ ide o analýzu rizik CBRN a prípravu plánov reakcie, vzdelanie informácií, poskytovanie informácií, spoločné plánovanie, vytvorenie operatívnych plánov, cvičenia, vzdelanie nástrojov a zariadení. Kolegovia z výboru Envy poukázali na to, že členské štáty nekoordinovane reagovali na pandémiu H1N1, to očkovanie. Členské štáty nekoordinovali svoje postupy, preto bolo vydaných príliš veľa prostriedkov neefektívnym spôsobom. Takže ide o to zdieľanie zdrojov. Pokiaľ ide o kontrolu no zo strany EP, ale aj zo strany národných parlamentov vyplývajúc, vyplývajúcu z Lisabonskej zmluvy. Hovoríme o nehodách, ktoré z definície nepoznajú hranice, sú nadnárodného charakteru, môžu byť rozličného charakteru a vyžadujú si cez hraničnú reakciu. Príprava na takéto situácie je veľkou príležitosťou pre komisiu a národné štáty naozaj uviezť do praxe tú solidaritu, ale ten akčný plán vôbec nehovorí o žiadnej solidarite, ke, solidarite, keďže vstúpil do platnosti ešte pred Lisabonskou zmluvou, takže bolo by dobre, keby sa ten akčný plán v tomto zmysle prepracoval, aby tam bola nejaká klauzula o solidarite. Ja sa pokúsim byť stručná. Nemôžem vymenovať všetko, len chcem povedať, že musíme nevyhnutne vytvoriť mechanizmus reakcie na krízy špecializovaný na CBRN záležitosti. Na to je potrebná koordinácia civilných a vojenských prostriedkov. Odborné kapacity sú často v rukách vojenských zložiek. Nemôžeme sa sústredovať iba na tú civilnú stránku, lebo by sme prišli o veľkú časť odborných znalostí. V tejto fáze máme mechanizmus civilnej ochrany. Tento mechanizmus bol teraz aktivovaný v prípade Maďarska. Maďarsko požiadalo o pomoc. A ja chcem, aby jednotky civilnej ochrany, ktoré máme k dispozícii už od Barnierovej správy. Ja som za to, aby tieto boli využívané, ale nezabúdajme na tie vojenské kapacity, ktoré sú veľmi dôležité v rôznych fázach prevencie, odhaľovania aj reakcie. Interakcia s informačnými službami, s orgánmi činnými v trestnom konaní je veľmi dôležitá a parlamentný dohľad v tejto súvislosti je tiež kľúčový. Napríklad koordinátor boja proti terorizmu musí pravidelne informovať o potenciálnych rizikách kontexte boja proti terorizmu. Tiež som sa venovala nástrojom externých aktivít, jednotlivé odvetvia priemyslu. Mnohé materiály sa bežne používajú v priemysle. Znova sa odvolám na prípad Maďarska. Takže ja vyzývam členské štáty a komisiu, aby nepodľahla tlaku zo strany priemyslu, ktorý chce, aby sa nepríjmala regulácia. Regulácia je dôležitá a toto je úloha komisie. Komisia musí zohrávať regulatórnu úlohu. Musí sledovať implementáciu nariadení, usmernení a tak ďalej. Ďalej je dôležité zaoberať sa, kontrolovať všetky transakcie, do ktorých sú zapojené CBRN. Tiež je dôležité dodržiavať medzinárodné dohovory o nešírení takýchto prvkov, vývoz, dovoz a tak ďalej. Ďalej tu máme kľúčovú otázku prípravy regionálnych um, inventárov, zásob, ktoré sú potrebné v reakcii na rôzne katastrofy. Toto teda vyplýva z návrhu, ktorý som dostala z výboru Envy. Najdôležitejšie je vytvorenie určitej špecializácie, pokiaľ ide o materiály C, B, R, N. Kolegovia z NB poukázali na to, že tie civilné zložky, ktoré sú na mieste väčšinou ako prvé, či už ide o chemické, biologické látky, ako napríklad antrax, toto sú zložky, ktoré nie sú väčšinou pripravené na takúto situáciu a oni tým ohrozujú svoje vlastné životy, keď e, prichádza do kontaktu s takýmito materiálmi. Preto trváme na tej vojenskej úrovni. Je potrebná ich účasť, lebo oni majú výcvik, oni majú potrebné školenia, sú špecializovaní, majú personál, e, ktorý je vyškolený, majú kapacity zariadenia na riešenie takýchto situácií. Na záver len chcem povedať, že Rada musí byť prinútená tento akčný plán preformulovať, vychádzajúc z oznámenia komisie a vychádzajúc z návrhov Európskeho parlamentu v zmysle našich demokratických, našich, eh, našich právomocí demokratického dohľadu. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Chcela by sa vyjadriť rada komisia? Chcete? Nie? Chcete sa vyjadriť? Nemáte záujem? Výborne. Máme tu zoznam rečníkov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pani Wikström, máte slovo? Ďakujem pekne, pán predseda. Začala by som tým, že sa poďakujem predovšetkým pani Gomez za výborne odvedenú prácu. Skutočne vítam to, čo spomenula a ten akčný plán, akým sa má riešiť táto hrozba, musíme prijať všetky možné opatrenia. To, čo vidíme teraz v Maďarsku, to veľmi jasne ukazuje, ako dôležité je, aby sme spoločne sa pripravili na takéto hrozby. Na druhej strane je samozrejme smutné, že rada to prijala bez toho, že by parlament mohol prezentovať svoje stanoviska. To doháňame teraz vlastne až takmer rok potom, ako sa schválil ten akčný plán, keď sa začalo implementáciu, ale to nevadí, môžeme si pripraviť ešte lepšie premyslené návrhy. Samozrejme znamená významný krok vpred. Súhlasím so spravodajkyňou v rámci tej požiadavky, aby boli jasnejšie rozdelené úlohy, to znamená, že ktorý aktér má čo konať, ako ich má vykonávať. Samozrejme, nesieme zabúdať na koordináciu, tak civilnú, ako aj vojenskú. To by som chcela zdôrazniť. Samozrejme, že je dôležité, aby sa využívali čo najlepšie existujúce štruktúry, a ktoré mám k dispozícii napríklad Europol. Dôležité vytvárať samozrejme nové štruktúry, nové organizácie a to by sa malo udieť pod, podľa potreby a vtedy keď sa preskúmali všetky ostatné možnosti a ukázali sa ako neefektívne. Toto je veľmi dôležité. Ešte by som chcela doplniť ten návrh tejto súvislosti. Ja si myslím, že veľmi dôležitá je pripravenosť a teda určité zásoby, čo sa týka mm, prostriedkov voči biologickým útokom. Musíme si vybudovať takéto skladové kapacity. Vieme, že regióny napríklad spolupracujú to znamená, že dôležité je, aby e, tie zásoby zodpovedali tým reálnym rizikám. E, v niektorých oblastiach tie zásoby sú buď nedostatočné, alebo až príliš veľké, kde dochádza k mrhaniu verejných prostriedkov. Takže dôležité je sa pripraviť v zmysle e, rozsahu toho ohrozenia. S tým súhlasím. Súhlasím celkovo s pravodajkňou, že toto je veľmi dôležité a že je veľmi smutné, čo sa udialo. Videli sme všetky tie obrázky, tie fotografie z Maďarska, ale to opätovne zdôrazňuje, že musíme skutočne konať veľmi výrazne. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda. Thank you, Mr. Papa Nik- Ďakujem pekne. Teraz pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul eh, spravodaj spravodajcu, spravodajkyňu a teda hovorilo sa tom aj o chemickom priemysle a hovorila, že niekedy teda chemický priemysel hovorí, že príliš veľa legislatívy nie je e, dobrá e, pre jeho prácu. Ja by som prispel tiež rád do tejto rozpravy. To je otázka prevencie. E, nemali by sme veci alebo ísť dozadu ak máme prísnu legislatívu, to je dobré, hlavne v prípade, keď chceme zakázať používanie niektoré chemické alebo biologické látky, ktoré sú nebezpečné. Samozrejme, máme tu nejaký systém riadenia, managingu týchto látik a ak chceme mať čo najlepšie výsledky zo strednodobého hľadiska a keď chceme účinné riešenia, viacej ako návrhy komisia rady z roku 2009, tak si myslím, že musíme jednoducho vychádzať z prevencie. A my, pán predseda, v našej politickej skupine by sme tiež požiadali znovu o predlženie termínu na pozmenujúce návrhy. Znovu opakujem, tento týždeň takmer všetci kolegovia z našej politickej skupiny sú v Portugalsku a do pondelka, to je termín na pozmeňujúce úvrhy, tak ne, návrhy nemáme jednoducho termín na to, aby sme mohli vypracovať návrhy a pracovať účinne. Ďakujem pekne, hovorí pán Diaz Demera. Ja tiež podporujem žiadosť pána Papa Nikolao na predlženie termínu na pozmeňujúce návrhy. Rád by som urobil vyhlásenie v súvislosti s jednou témou, ktorá je taká široká, taká rozsiahlá, taká komplikovaná. Nehovoríme o ničom inom, než o akčnom pláne, aby sme čelili rizikám a hrozbám a reakciám, ktoré sú dôsledkom prírodných katastrof alebo katastrof, ktoré ku ktorým došlo z nedostatku rozumného postupu alebo Eh, z nesprávnej manipulácie alebo z perverzných dôvodov v oblasti jadrovej, chemickej, biologickej a radiologickej. Je to veľmi široké spektrum. Takže to moje prvé vyhlásenie je, že som skeptickým v súvislosti s účinnosťou akčného plánu, ktorý je takýto rozsiahly, ale aj tak si myslím, že je potrebné, aby tento akčný plán aby sme mohli myslieť na prevenciu, je dôležité, aby sme mysleli na prevenciu a na reakciu. A o to viac, keď niektoré druhy katastrof majú cezhraničný vplyv alebo pôsobenie, ako sa stalo napríklad v Maďarsku, že po celom toku rieky Dunaj to pôjde dolu tokom až na štyri krajiny. A preto si myslím, že by sme si znovu mali prečítať e, tento návrh správy, aby sme mohli túto správu vylepšiť pozmenujúcimi návrhmi a pouvažovať veľa o tom, čo je prevencia a čo je vlastne reakcia. Mohli by sme tu filozofovať samozrejme o prevencii a určite by sme sa dopracovali k zaujímavým a dôležitým záverom, ale ja si myslím, a bohužiaľ je to aj z mojej vlastnej skúsenosti, je veľmi zložité a veľmi ťažké mať spoločný akčný plán pre určité oblasti, ktoré súvisia s reakciou pretože reakcia to sú obvykle tri veci. Reagovať znamená evakuovať, technická po- pomoc a zároveň postihnutie alebo zachytenie alebo zastavenie. A potom tiež treba brať do úvahy také rozdielne sektory, ako je ochrana ľudí a ochrana infraštruktúr a tiež kritických infraštruktúr. Tam už máme širokú doktrínu v rámci EÚ. Takže to sú otázky, ku ktorým by som aj ja, aj naša politická skupina, by sme potrebovali viacej času na úvahu. E, gratulujem a tlieskam, a to skutočne úprimne, pani spravodajkyni k jej komentárom, pretože si myslím, že by sme mali brať do úvahy význam týchto troch či štyroch sektorov, ktoré zasahujú do odpovede, teda ten vojenský, policajný, zdravotnícky a v konečnom dôsledku, a nie je menej dôležitý, občianská alebo civilná ochrana. Takže ak pani spravodajkyňa bude pokračovať touto cestou, tak bude mať moju absolútnu podporu a ja sa budem snažiť predložiť pozmenujúce návrhy, ak sa predloží termín aby sme vypracovali text, ktorý tak veľmi potrebujeme. Ďakujem pekne, pán Diaz Demera. Mulder, chceli by ste sa tiež vyjadriť? Nech sa páči, poprosím vás o stručnosť. Ako vždy, pán predseda. Musím povedať, že táto téma mi nie je veľmi známa, ale som trošku prekvapený, akú úlohu tu má zohrávať komisia. To je také veľmi vágne a podľa mňa to je prvá vec, ktorú musíme poopraviť lebo centrálnu úlohu tu očividne zohráva komisia, nesmú to byť členské štáty. Podľa mňa je to komisia, ktorá by to ktorá mala prezať tú úlohu. Som trošku prekvapený, lebo minulý týždeň sme mali vypočutie, mali sme tam aj prezentáciu strany Eurojustu a Europolu a ak som to pochopil správne, obidve inštitúcie zdôrazňovali to, akú dôležitú úlohu musia zohrávať v rámci prevencie voči terorizmu. Obidve tieto inštitúcie sa zodpovedajú komisii. A ak to tak je, tak jednoducho komisia by mala mať právo požadovať aj nejaké následné kroky. Takže preto si kladiem otázku, akú úlohu zohráva komisia, ako to môžeme upresniť. Ďakujem pekne. Pán Alvaro teraz. Ale e, máme málo času, tak vás skutočne poprosím, aby ste nám pomohli, aby ste e, nehovorili dlho. Áno, budem stručne, nebojte sa, chcem iba povedať, že bola odvedená dobrá práca. Mám tu samozrejme otázku. A síce, ako sa zohľadňujú tie údaje, ktoré boli pozbierané? Mm, mali sme napríklad legislatívu v poslednom volebnom dobi REACH, kde vlastne každé, každá, každá firma musí dodať určité údaje, ktoré sa týkajú chemikálií. Mm, takýto prístup by nám možno mohol pomôcť aj pri tejto téme, aby sme vedeli, čo sa nachádza v našom prostredí, aké nebezpečné chemikálie. Toto by mohlo pomôcť z hľadiska prevencie v súvislosti s tým, čo stalo v Maďarsku a tak ďalej. Tak chcel by som vedieť, či sú tu nejaké synergické efekty s tou legislatívou, ktorú sme vlastne už eh, vypracovali v rámci tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pán Diaz Demera, chcete odpovedať? Presidente. Veľmi telegraficky, len by som podporil pána Moldera. Podľa mňa je zaujímavé, Anna, Nejde len o koordinátora pre boj proti terorizmu, ktorý chápe alebo ktorý pozná tú tému rizika, prevencia, reakcie, ale podľa mňa je tam príliš veľa inštitúcií EÚ v tomto sektore. Europol, Situation Center, Eurojust, samotný koordinátor. Takže najvhodnejšie by bolo v súvislosti s tým, čo povedal pán kolega Malder, by bola komisia, Európska komisia. Ďakujem. Ďakujem pánovi Diaz Demera a pani Gomeš na záver rozpravy. Nech sa páči. Chcela by som sa poďakovať kolegom za ich cenné príspevky. Zdieľam ten názor, ktorý sa predniesol, že potrebujeme skutočne novú agentúru iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a to absolútne. preto som hovorila o tom európskom ochrannom mechanizme v tej súvislosti, ako som spravila. Dôležitá je tá potreba, tie špecifické schopnosti, ktoré sa týkajú určitých špecifických látok a materiálov. Čo sa týka tej legislatívy, respektíve chemického priemyslu, ja som nemyslel iba chemický priemysel, máme predsa laboratórie, ktoré sa zaoberajú určitými patogénmi a tak ďalej. Súhlasím s kolegami. Áno, predsa môžeme sa tu odvolať na legislatívu REACH, ale musíme si uvedomiť, že akčný plán sa skôr zaoberá tým, ako je implementovaná daná legislatíva v tejto oblasti. Napríklad, čo vidíme na prípade Maďarska, je to, že smernica o nakladaní s odpadom a o ťažovnom priemysle, ktorú máme, nebola dodržiavaná. Ináč by sa takýto, takéto nešťastie nebolo mohlo udiať. Takže preto potrebujeme ten akčný plán, aby sme si to prešli, aby sme videli, aké je smerovanie, aby sme videli, či legislatíva sa implementuje správnym spôsobom. Áno, a správne bola spomínaná REACH v tejto súvislosti. Súhlasím s kolegom Diaz de Mera. Áno, toto je veľmi veľká vec, ale podľa mňa je lepšie to mať, postupovať krok za krokom, ako nekonať vôbec. Lebo sú také členské štáty, ktoré môžu vybudovať určité kapacity. Áno, máme také štáty. A potom sú také štáty, ktoré nespravili nič a jednoducho, neustále sú tu nejaké nešťastia, môže dojsť aj k útokom, nemáme predsa hranice medzi sebou a preto musíme posilniť naše kapacity, musí mať európsky systém, ktorý by zvýšil kapacity na národnej úrovni. A súhlasím, že komisia tu zohráva centrálnu úlohu. A ja som aj povedala, že tu vlastne dostane komisia späť svoje kompetencie, preto je dôležité aj oznámenie komisie. Vieme, ako zareagovala rada. A dôležité je, že komisia má určitý normatív, zohráva určitú úlohu, musí koordinovať všetky tieto rozdielne inštitúcie, ktoré ste spomínali, Niektoré spadajú priamo pod komisiu, zaoberajú sa rizikami a hrozbami. A za to je skutočne dôležité, aby sa to rozpracovalo. A podľa mňa áno, máme dostatok času aj na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Ja bol tu požiadavka zo strany EPP, aby sa predložila tá prevzmujúce návrhy. Nikto nie je proti, ak sa nemýlim. Takže by som chcel navrhnúť, aby sme tú lehotu, ktorá bola do 18. Lehot, do 18. oktobra predložili o 15 dní. To znamená, že budeme tam mať vlastne čas až do 10. novembra do 12. aby sme prišli s pozmeňujúcimi návrhmi. A hlasovanie to budeme mať ten istý deň? Mám predseda? 10. Mm, myslím, že nie. Mm, myslím, že to bude iný dátum. Ešte sa o tom nerozhodlo. Ako kolegovia spomenuli, toto je vlastne rok po. Rok potom, ako sa schválil ten akčný plán. Takže nemali sme to ešte nejako naťahovať. Ja osobne by som chcela, aby sa to schválilo čo najskôr na výbore, napríklad novembri, aby to bolo v decembri na plenárke. Opakujem, je to rok potom, ako sa to schválilo. Takže nemali sme nejako dlhšie čakať. Určite nie. Well, well, if we are to agree to the request... Dobre, ak teda budeme súhlasiť s tou požiadavkou, aby sme mali dodatočný čas, aby sa predložili pozmeňujúce návrhy, podľa mňa je to konzistentné s tým pôvodným rozhodnutím. Podľa mňa tých 15 dní na pozmeňujúce návrhy to je rozumná lehota. Možno neskôr, niekto v novembri, neskôr v novembri, by sme mohli vyprač- vypracovať určitý plán pre hlasovanie na výbore LIBE a stále by to mohlo byť na plenárke v decembri. Takže ak to bude niekedy koncom novembra, povedzme 26. novembra alebo tak nejako, tak bolo by to v rámci plánu a dostalo by sa to na plenárku v decembri, ak súhlasíte. Musíme urýchliť teraz náš postup, máme tu ešte stále ďalšie body, ktoré musíme prejsť a jeden z nich, respektíve ten posledný, na našom programe je veľmi závažný, takže poprosím vás, o to, aby ste zrýchlili, aby sme ušetrili čas, aby polská delegácia nás nemusela čakať. Musíme dodržať jednoducho stanovený plán, aby sme skončili o 6.30. A teraz sa sem bodu číslo 11, to je zmena a doplnenie nariadenia uvádzajúceho zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Takže toto je dôležitá vec. Spravodajcom je pán Diaz de Mera. Viete, že tu ide o liberalizáciu v oblasti víz s Tajvanom. Pán Diaz de Mera bude prezentovať návrh správy a potom bude čas aj pre našich členov vystúpili. Chcel by som pripomenúť, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je naplánované zajtra. October the 12th by noon, so that... Takže lehota, lehota je teda do zajtra. A dôležité, sme dodržali náš plán, ako sme vraveli, že 20, 25. 26. bolo hlasovanie, aby to bolo na prvé plenárke v novembri. Ďakujem, pán predseda. Vez que hablamos de este asunto, aunque en puridad esta es la presentación oficial del informe. El reglamento 539 CE Ide o toto nariadenie z roku 2001 a tam je zoznam tretich krajín, ktorých štátnu príslušníci majú vizovú povinnosť pri prekročení vonkajších hraníc EÚ a zoznam ďalších e, štátov, ktorých štátni príslušníci majú bezvizovú povinnosť, je tam výnimka. E, schválenie oslobodenia vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko. Vidím, že Tania sa hlási rovnako ako pre Macedónsko, Čiernu horu a Srbsko v decembri roku 2009. Milí kolegovia, je to smer, ktorým by sme mali pokračovať. Návrh zmeny nariadenia, ktorý spomínam, má trojaký cieľ. Budem ale hovoriť len o dvoch, aby sa Tajvan dostal do toho pozitívneho zoznamu. A situácia Marianských ostrovov je jasná, nepredstavuje to žiadny problém ani pre e, štátnych občanov, ani pre USA, ani pre členských štátov. A treba postupovať takto, pokiaľ ide o politickú koherentnosť. Pokiaľ je Tajvan a Čínu, potrebujeme veľmi hĺbkovú analýzu. Tento azijský ostrov zaznamenal demokratický, ekonomický a sociálny pokrok demokratické inštitúcie od roku 96 dobre fungujú. Primárne e, voľby prebehli v tomto roku, ktoré boli demokratické. Prezident sa volí na 4 roky. On menuje predsedu vlády a ten potom vytvára vládny kabinet, ako aj jednotlivých ministrov. Takže legislatívny rámec a parlament je tam 113 poslancov, ktorí sú volení volebným, regionálnym alebo distrikčným systémom. Nebudem zachádzať do väčších detajlov, ale v rezume Tajván má príjem per capita najvyššie 30 100 dolárov Nezamestnanosť v júli 2010 e, bolo 5,2 je to oveľa menej ako v EÚ. V súčasnosti je to u nás 10,1 Ekonomický rast v prvom štvrť roku je 13,25 zatiaľ čo počas prvého štvrť roka toho istého roku obchodná bilancia mala prebytok 2,1 miliardy dolárov. Vďaka tomu má veľmi nízku migráciu, túto krajinu len 0,15 A preto riziko EÚ, že by sme dostávali neregulárnych imigrantov z tohto ostrova je veľmi nízke. Podľa údajov z Európskej komisie asi spred týždňa období 2006-2008 prišlo len 45 nelegálnych imigrantov z Hajvajnu na celom území EÚ. To sú skutočne veľmi nízke čísla. Pokiaľ ide o bezpečnosť cestovných pasov, treba upozorniť, že tajvanské elektronické pasy splňajú všetky technické štandardy Medzinárodnej asociácie, rovnako sú tam aj ďalšie moderné zariadenia proti falšovaniu, tak ako som to osobne mohol skonštatovať. Pôsobenie Tajvancov v diaspore je to asi 60 tisíc osôb. Tých tiež treba brať do, do úvahy, pretože ide o ľudí, ktorí majú pasy z Tajvanu, a, a oni musia dostať povolenie na vstup na ostrov, takže je logické, aby aj EÚ postupovalo rovnakým spôsobom, ako hovorím v mojej správe. V súčasnosti Tajvan nežiada vízum od 25 členských štátov EÚ s výnimkom Cyprus, Rumunska a Bulharska. Ale tajvanské orgány sa zaviazali formalizovať totálnu bezvízovú povinnosť pre Cyprus, Rumunsko a Bulharsko ešte do konca roka 2010. Povedali nám, a sú aj prítomní predstavitelia tajvanskej vlády a ich zdravých. Doslova nám povedali, že to bude 11. novembra. To je veľmi dobré, ale poprosíme vás, aby ste to povedali písomne Európskej komisie, aby tento záväzok bol písomne. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že dva členské štáty EÚ, Veľká Británia a Írsko, stanovili výnimku vo vízovej povinnosti už v júli 2009 pre tajvanských občanov a ďalšie krajiny, nie z našeho, nie z EÚ, ale Južná Korea, Japonsko, Singapur a Nový Zéland tiež uvoľnili vízovú povinnosť pre tajvanských občanov. Tajvan teda neznamená žiadne imigračné problémy ani rovnako problémy pre verejnú bezpečnosť. Kontakty s touto krajinou prispejú k rozšíreniu obchodnej výmeny, ale rovnako aj rozšíreniu kultúrnych, vzdelávacích, environmentálnych vzťahov a tiež prispeje aj k zvýšeniu cestovného ruchu a to recipročným spôsobom. Z tohto dôvodu by EÚ mala zrušiť vízovú povinnosť pre tajvanských občanov pretože Tajván pretože EÚ udelila takúto bezvízovú povinnosť iným krajinám e, tam tej zóny, ako je Singapur a podobne. A táto bezvízová povinnosť e, e, sa nebude týkať tých občanov, teda ktorí nie sú E, zapísaní e, alebo ktorí nie sú evidovaní e, v štátnych a národných registroch orgánu, tajvanských orgánov. Ide o tú tajvanskú diasporu, ktorí majú iné cestovné pasy. Ja vás prosím, aby ste podporili túto iniciatívu, pretože som presvedčený, že bude znamenať veľa výhod a žiadnu nevýhodu pre obe strany, tak pre EÚ, ako aj pre Tajvan. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Diaz Demera. A teraz pevne verím, že komisia a rada nebudú asi pocitovať potrebu reagovať. Bolo by to ani veľmi milé. A tým by sme dali slovo teraz našim členom, ktorí požiadali o slovo. Ďakujem pekne za pochopenie, lebo skutočne sme pod veľkým časovým tlakom. A teraz pán Giacolino. Kolega de la presidencia. Sì, sarò eh, Veľmi stručne hovorí pán Jakolino. Veľmi pozorne som si vypočul úvodné vystúpenie, ktoré bolo veľmi obšírne od nášho kolegu Diaz Demera. Prichádza vo veľmi správnom momente a v správnom špecifickom rámci. A teda je jasné, že by sme mali postupovať tak. Je jasné, že za posledných 60 rokov Tajvan zaznamenal obrovský ekonomický a politický rast, ale došlo aj k obrovským obchodným výnam, e, výmenám. Ľudské práva sú tam hlboko zakotvené, takže vzhľadom na túto situáciu myslím si, že Európa musí zareagovať, pretože aj tam má svoje záujmy. Ešte myslím si, že jednoducho by sme mali zrušiť túto vízovú povinnosť na základe tých viacerých dôvodov, ktoré tu boli menované. Mali by sme vysť takouto ponukou k Tajvanu. Je to podľa nás rozhodujúce, je to aj rozhodné politické stanovisko a rozhodnutie Prednevnávnom som bol v Tajvane a môžem vám povedať, že demokratická účasť v tejto krajine je veľmi vysoká, to nie len v parlamente. Teda v mojich očiach a podľa mňa treba absolútne čo najskôr zrušiť e, vízovú povinnosť, treba čo najskôr schváliť túto správu, pretože hovoríme o veľkom počte občanov, ktorí sa budú takto cítiť bližší Európe. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. ešte ďalšie žiadosti o slovo, ale poprosím vás, aby ste boli veľmi struční. Pani Tajon, ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Demera za jeho veľmi hlbkovú správu. Ja som tieňovou spravodajkyňou a zhodujem sa s ním v tom, že ide o veľmi dôležitú tému. Zrušenie víz pre Tajván je len logickým krokom. Máme určité skúsenosti so zrušením víz na Západnom Balkáne. Minulý týždeň sme schválili liberalizáciu vízového režimu pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko. Nože myslím si, že je to veľmi dôležité z viacerých hľadisk. Na jednej strane to podporí hospodárskú koordináciu spoluprácu a medziludské kontakty. A zároveň to zlepší pripravenosť tretích krajín, pokiaľ ide o príjmanie európskych štandardov, pokiaľ ide o bezpečnosť dokumentov, hraníc a tak ďalej. A ja si myslím, že v prípade Tajvanu vychádzajúc z informácií, nejde o hrozbu pre Európsku úniu. My sme tam dôležitým investorom a zrušenie víz nám umožní posilniť naše hospodárske vzťahy. Ide o reciprocitu. Vy ste povedali, že 24 členských štátov nepožaduje víza v prípade vycestovania do Tajvanu. Tie ďalšie tri sa pridajú onedlho. Takže je to vzájomná spolupráca medzi Tajvanom a Európskou úniou. A ešte spomeniem jednu vec, ilegálna imigrácia v tomto prípade nie je rizikom. Nemáme žiadne znepokojujúce informácie, že by ilegálne z Tajvanu prichádzali na naše územie pristahovalci, takže podporujem liberalizáciu vízového režimu pre Tajvan, podporujem všetky snahy zo strany správodajcu. Of course, President. Um... Pán Alvaro. Buďte prosím stručný samozrejme, vyjadrím sa k správe pána Diaz de Meru. Nič podstatné k tomu nedodám. Tajván, ja tú krajinu poznám, bez pochyb vízová liberalizácia, tak ako to opisujete v správe krajina právom na zozname krajín pre vízovú liberalizáciu. Tá správa sa však zaoberá ešte aj ďalšími krajinami, tretími krajinami, ktoré ktorých občania nepotrebujú víza. Vaša správa sa koncentruje na Tajván, ale ja chcem doplniť ešte jednu vec. Možno by sme to mohli poriešiť ako výbor. Programy um, vyňatia z vízovej povinnosti by sa nemali používať na vydieranie členských štátov. Pozrieme sa na správanie určitých partnerov, ktorí vízovú liberalizáciu používajú ako politický nástroj. Napríklad teraz hovorím o Rakúsku. Ja neviem, kde by to bolo na mieste. Nemáme žiadnu správu, ktorá by sa vo všeobecnosti zaoberala liberalizáciou vízového režimu. Možno pán Diaz de Mera vie kde by sme mohli takúto kritiku na adresu partnerov, ktorí zneužívajú politický nástroj vizovej liberalizácie, kde by sme e, takúto kritiku mohli uplatniť. Neviem, či do správy, vaše správy o Tajvane to napísať asi skôr nie. Ďakujem, pán Papa Nikolau. Ďakujem, pán predseda. Ja by som poďakoval pánovi Diazovi Demera za jeho vynikajúcu prácu. Len jeden komentár k Tajvanu. Podľa mojich informácií a podľa dokumentov, ktoré mám pred očami, do konca roka 2010 nám Tajvan musí povedať oficiálne, že zruší vízovú povinnosť pre tri členské štáty EÚ, ktoré ešte pre nich ešte vízová povinnosť platí. Môžeme mať potvrdenie k tomuto? Áno, ďakujem. Pán Diaz Zemera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem štyrom predrečníkom, ktorí vystúpili pani Fajonovej za jej podporu aj za jej záväzok alebo angažovanosť tejto veci. Ďakujem Salvatoremu za podporu. Oceňujem to veľmi. Ďakujem aj kolegovi Papa Nikolau a tiež tebe, Alexander za podporu. Dva komentáre v rámci parlamentnej zdvorilosti k dvom bodom, Alexander. Tie krajiny, ktoré požiadali to zrušenie vízovej povinnosti, 13 Tobago, Sveta Lucia, Svetý Vincent a tak ďalej. Pre tieto krajiny táto výnimka bola navrhnutá len pre pre jeden alebo e, možno dva členské štáty EÚ a teda komisia sa rozhodla, že zatiaľ to nebude brať do úvahy. Pokiaľ ide o tú zapeklitú otázku, tam to treba upresniť, pokiaľ ide o teda tú bezvízovú, bezvízový styk. Nejde o žiadny bilaterálny dohovor, Ide o jednostranné rozhodnutie 27 členských štátov EÚ. Prečo? Lebo Tajván už zrušil vízovú povinnosť pre 24 členských štátov a ako hovoria, a my im veríme, a chceme ale, aby to písomne potvrdili, že 11. novembra zrušia vízovú povinnosť pre všetkých teda nejde o podpis žiadneho dohovoru, ale ide o jednostranné rozhodnutie EÚ. Znovu ti ďakujem, Alexander, ako aj všetkým kolegom, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Pán predseda, ďakujem. Pán Diaz Demera. Myslím si, že čo sa týka toho návrhu, tak vychádzame z toho, že delegácia Tajvanu pošle prejav určitej vôle či parlamentu. Pevne veríme, že tie členské štáty, ktoré, pre ktoré nebola zrušená e, výsová povinnosť, že sa to vyrieši. Samozrejme, že to nie je recipročná záležitosť. Je to určité vyjadrenie Európskeho parlamentu, aby sa Tajván zahrnul na zoznam štátov, ktoré nemajú vízovú povinnosť, teda aby som to upresnil, ktorých občania nepotrebujú víza na vstup do Európskej únie. Ak toto posolstvo sa pochopí, podľa mňa sa to podarí. Čo sa týka lehoty, ako bolo plánované, no, končí sa zajtra, 12. oktobra o 12. Takže to je lehota pre pozmeňujúce návrhy, preto spravu správu pokračujeme ďalej. A posledný bod, nášho skutočne veľmi plného pracovného programu. Áno, toto je veľmi dôležitý bod. Preto by som chcel navrhnúť, aby sme rovno dali slovo nášmu spravodajcovi pánovi Simonovi Busutilovi. Ide tu o zmenu doplnenia nariadenia Rady o zriadení Európskej agentúry pri riadení operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach, hraniciach členských štátov Európskej únie Frontex. Isté viete, že komisia zverejnila určitý návrh, bolo to v marci 2010. Delegácia výboru Libe navštívila pred dvomi týždňami Frontex, navštívili Varšav v Polsku a zároveň diskutovali túto záležitosť s národnými parlamentami v rámci medziparlamentného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 4. oktobra. No a teraz nám pán Busutil povie viac a pevne verím, že bude príležitosť, aby sa vyjadrila aj rada a komisia. Pán Busutil, ak chcete, máte slovo, mám ešte pár minút. Thank you, Mr. Well, let me start with a question that I want to put to you. I, I'm... Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som začal skôr otázkou. Toto je legislatívna záležitosť a máme skutočne iba 10 minút. Presnejšie povedané ešte menej ako 10 minút a pôvodne som plánoval prezentovať môj, môj prvý návrh správy na najbližšej schôdzi koncom oktobra, ale bez prvej výmeny názoru je to trošku zložité, takže ja by som sa chcel spýtať kolegov, tieňových spravodajcov, či by si oni želali, aby sme toto vôbec akceptovali ako prvú výmenu názoru, lebo podľa mňa to je trošku neprimerané, alebo či by sme potom tú prvú výmenu názorov mali na najbližšej schôdzi, lebo aj keď vieme, že to by zmenilo celý scenár aj z hľadiska načasovania mojej správy. Skutočne mám pocit, že to je zložité a chcel by som požiadať tieňových spravodajcov o podporu. Ja by som chcel mať stretnutie s tieňovými spravodajcami budúci týždeň v Štrásburgu, ak si kolegovia myslia, že to by mohlo nám pomôcť, ale ja by som nechcel vyvolávať dojem, že chcem rýchlo prejsť túto tému. Nie, nie, tá návšteva vo Varšave pred dvomi týždňami bola veľmi úspešná. Podľa mňa tu máme dobrú úroveň spolupráce a môžeme to ďalej rozvíjať. Takže ja by som teraz skončil a chcel by som sa spýtať tým spravodajcov, či by chceli vystúpiť. Ďakujem pekne, pán Busutil. Myslím si, že to bol veľmi rozumný návrh. Áno, je pravda. Pravidelne máme veľmi veľa bodov na programe. Je to potom zložitá situácia. Takže bol tu prinesený návrh, aby sme odložili to prvé posúdenie mm, Dám slovo tieňovým spravodajcom pani Guillaume. Zdieľam názor pána Busutila. Máme už len niekoľko minút a je nemožné sa venovať takejto významnej téme a je tam určite veľa otázok, ktoré treba prediskutovať, takže absolútne súhlasím, že by sme tento bod presunuli na vhodnejší termín, aby sme mali viacej času na diskusiu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je skutočne veľmi dôležitá téma povedal by som, že veľmi zásadná a ja podporujem ten návrh, ktorý predniesol Simon Busutil. Dobre, odložme to, odložme celú tú prácu, presunme to na ten termín, kedy viac kolegov sa môže zapojiť do diskusie. Ďakujem pekne za pochopenie. Ďakujem pekne, teraz pani Keller. A ja súhlasím, musíme na budúce mať realistickejšie plánovanie. Bolo by dobré, aby sme lepšie si naplánovali našu prácu, lebo mali sme tu extrémne veľa eh, bodov, na ktorých pracujeme už dlhšie, takže bolo by dobré, aby sme takto postavili v budúcnosti, ako som navrhla. Áno, ďakujem pekne. Ešte pani Verža. Euh, len stručne. Ako tieňový spravodajca GUE tu nie je, ale ja sa len pridám k tejto žiadosti. A samozrejme, ja by som bola rada, aby to bol samotný tieňový spravodajca. Dobre, teraz pán Busutil, ale musím povedať, že Vypočuli sme si tenových spravodajcov, respektíve zástupcov nášho výboru, ktorí skutočne uznali to, že toto je veľmi dôležitá a ošemetná citlivá záležitosť a preto si Frontex zaslúži dostatočnú diskusiu a výmenu názorov a žiaľ, túto požiadavku nemôžeme naplniť dnes, mám malo času. Ja som sa práve dozvedel, že plánované stretnutie s polskou delegáciou sa má uskutočniť v inej miestnosti. Takže tí naši členovia, ktorí by sa to chceli zúčastniť, by mali ísť do miestnosti 3E2. No a začne sa to, ako som spomínal, o 18.30 podľa mňa je teraz primerané, ako povedal pán Busutil, aby výmena názorov sa presunula. Áno, zodpovedalo by to lepšie tejto téme. Uskutočná to pri najbližšej príležitosti. A to síce bude na najbližšej schôdzi nášho výboru. A teraz som slovo pánovi Busutilovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, že musíme takto postupovať, ale myslím si, že je to jediné racionálne riešenie v tejto fáze, aby sme odložili prvú výmenu názorov. Chcel by som pripomenúť, že ja by som chcel, aby všetci kolegovia, všetci tieňoví spravodajcovia mali pocit, že sme sa dostatočne venovali tejto téme. Takže ja by som to chcel prispôsobiť ich želaniam. To znamená, vážený pán predseda, že vlastne pri našich plánoch sa posúvame o jeden krok, od ktorého závisia ostatné kroky. Takže celé sa to omešká asi o pol mesiaca pre každý z krokov, ktoré sa už naplánovali. Ja by som taktiež chcel požiadať o stretnutie s tieňovými spravodajcami budúci týždeň, aby som pokračoval v diskusii. A skutočne musíme mať dobrú prvú výmenu názorov. Na záver, pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste na najbližšiu schôdzu zarezervovali dostatok času. Toto je predsa legislatívna téma, ktorá je veľmi závažná, musíme na to dostatok času. Ďakujem pekne. Áno, áno, skutočne, pán Busutil, nielen si vážime vašu ochotnosť, vašu ochotu odložiť tento dôležitý bod, ale vážime si aj vaše návrhy a to, že sa chcete stretnúť s tenými spravodajcami, že chcete zabezpečiť aj to, že na najbližšej riadnej schôdzi výboru LIBE e, sa budeme dostatočne zaoberať touto legislatívnou témou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto ochotu a spoluprácu, ako som spomenul. presúvame sa do miestnosti 3E2 a tam sa stretneme s polskou delegáciou, zástupcami polského parlamentu. Táto schôdza bude trvať jednu hodinu. Ďakujem pekne všetkým.